aby sme pekne v tichosti zvládli hlasovanie, pred ktorým stojíme. And the vote will be taking place in this joint Hlasovanie sa bude diať na spoločnej schôdzi výboru LIBE a FEM týkajúce sa schvaľovania minimálnych štandardov v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Ako viete, po veľmi dlhých a intenzívnych rokovaniach naši spravodajcovia sa dokázali konečne dopracovať k dohode s radou ohľadom minimálnych štandardov pri právach, podpore ochrane obetí trestných činov. Vďaka tejto smernici, ktoré zakotvuje tie štandardy všetky obete, ktoré e, boli obeťami trestných činov, budú e, požívať vyššiu úroveň e, pomoci, podpory a práv. Chceli by sme pochváliť silné odhodlanie spravodajcov. Obom sa chceme poďakovať, takisto aj tieňovým spravodajcom. Takže poďakujme im za vynikajúcu prácu. Teraz dáme slovo pánovi Gustavsonovi, ktorý je na čele výboru Jury. A teraz má slovo pán Gustavson a budem hovoriť po švedsky. Takže ak chcete rozumieť, čo poviem, prosím, aby ste si nasadili slúchadlá. Rád by som vám poďakoval, že môžem spolupredsedať s pánom Lópezom Aguilarom. Ja sa teším, že môžeme spoločne hlasovať o tomto návrhu. Ja plne súhlasím s tým, že sme mohli veľmi úzko spolupracovať. Spolupráca medzi spravodajcami bola vynikajúca. Ďakujem vám všetkým za úsilie, ďakujem aj sekretariatu. Aj komisia sa zúčastnila tohto úsilia a ďakujeme aj rade za flexibilitu, takže sa nám podarilo pripraviť dobrý návrh Tento návrh sme teda pripravili vzhľadom na perspektívu rovnosti, ktorá musí byť veľmi dôležitá. Boli tam začlenené veľmi dôležité odvolávky, hlavne v súvislosti so zločinom, e, násilím na ženách a tak ďalej. A som rád. obraciam sa na spravodajcov či by ste chceli niečo povedať. Predpokladám, že pani Parvanová alebo pani Jiménez chcete vystúpiť. Uh, yes, thank you, Mr. Gustafsson. Ďakujem za, za slovo, pán Gustafsson. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať eh, výboru aj komisii, že dali hlas obetiam aby sme urobili pokrok v priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Ďakujem Rade aj dánskému predsedníctvu, že pochopili, ktoré boli limity, pokiaľ ide o posvetné pravidlá alebo práva obetia, to je právo na informácie, na preklad, tlmočenie a na odvolanie a tiež právo na ochranu, aby sme zabránili tomu, že budú dvojnásobnými obeťami Podarilo sa nám dosiahnuť priority a rôzne potreby, a to špecifické potreby, ktoré majú niektoré druhy obetí, napríklad obete terorizmu, organizovaného zločinu, obchodu s ľuďmi a tiež v boji proti násiliu na ženách, ako aj v obrane mladistvých a handicapovaných. Ďakujem sekretariátu, poradcom, asistentom. Prispeli k tomu, že sme túto správu mohli pripraviť. Ďakujem aj spravodajakyni pani Parvanovej z výboru FAM za úzkú spoluprácu a ďakujem kolegom a tieňovým spravodajcom za ich príspevky. Môžeme skonštatovať, že budeme hlasovať o správe ktorá prinesie väčšiu istotu pre našich občanov, keď budú upozorňovať na e, zločiny. A to nie len v ich krajinách, ale v celej Európe. Môžeme byť dnes všetci hrdí, že bojujeme v prospech obetí. To sú tie, ktoré to najviac potrebujú a že sme dosiahli skutočne cenný výsledok. Thank you very much, President. Ďakujem za slovo. A ja sa Chcem poďakovať Tereze za vynikajúce partnerské vzťahy. Chcem sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým členom oboch výborov, pretože e, podarilo sa nám e, presvedčiť všetkých o vynikajúcej spolupráci. Po schválení Lisabonskej zmluvy vlastne po prvý krát E, ideme e, schvalovať nami zostavenú e, legislatívu, ktorá chráni občanov obetí trestných činov. A Európsky parlament vlastne predkladá to ten pohľad, pohľad zo strany obetí a vlastne tie služby, podpora, ktoré sú, budú poskytnuté obetiam. Takisto je v úmysle zabezpečiť osobité zaškolenie všetkých tých pracovníkov, ktorí majú dočinenia s obeťami. Je veľmi dôležitá skutočnosť, že oba výbery sa, dohod- sa zhodli na tom, že existuje aj násilie, ktoré je rodovo podmienené. Chcem sa poďakovať Eh, aj eh, aj danskému predsedníctvu za veľkú ústretovosť. Myslím si, že táto smernica eh, je, je dôkazom vynikajúceho ducha spolupráce medzi inštitúciami a takisto sa chceme poďakovať aj komisii za ústretovosť a chceme sa poďakovať našim asistentom a bez pochyby táto smernica E, urobí zásadnú zmenu v oblasti e, trestno, e, riešenia trestnoprávnych záležitostí v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán Gustafsson. A môžeme prejsť k hlasovaniu. Budeme hlasovať o kompromisných textoch Elektronicky sa bude hlasovať. Ja, sa, ja nebudem ovplyvňovať e, tu prítomných e, vo veci hlasovania, ale poviem len toľko. Bol by som rád, keby som nemusel znova prechádzať všetkými pozmeňujúcimi návrhmi, ale môžete e, konať podľa svojho svedomia, takže kompromisné kompro, ak kompromisný pozmeňujúci návrh je schválený jeden za druhým, tak potom bude záverečné hlasovanie. Teda prvý kompromisný text, je to pozmeňujúci návrh 539, hlasujte. Takže ešte mi chýba jeden hlas. A teraz máme naviac hlas. Takže končíme hlasovanie. Myslím, že je to schválené. A teraz záverečné hlasovanie na strane 41. Prosím, aby ste hlasovali elektronicky. Zatvárame hlasovanie. A dobrá správa je, že skutočne to bolo schválené. Blahoželáme spravodajcovi. A týmto toto zasadnutie sa kon, končí, to znamená toto, toto zasadnutie v podobe spoločnej schôdze výboru Libe a FEM. Prajem vám všetkým pekné leto.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 Hello. Please. Thank you all. Thank you all. Ďakujem. Ďakujem vám, vám pekne. Zamávame dovidenia kolegom z výboru FEM a určite budeme napredovať vo veľmi dobrej spolupráci výborov LIBE a FEM. Ale teraz už sú tu len členovia výboru LIBE a budú hlasovať o správach, ktoré sú výlučne v gestii LIBE. Začnem bodom 15. Téma ochrana detí v digitálnom svete. Takže spravodajkyňou je Anna Hed a cieľom je schváliť návrh stanoviska. Takže poďme hlasovať. Prosím, aby ste sa skoncentrovali, aby sme mohli plynulo napredovať v hlasovaní. Kompromisný návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Trojka. Za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené 5, kto je za, zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh 15 za, proti, zdržali sa. Schválené. Číslo 16 za. 15 si skontrolujeme. Takže elektronicky zahlasujte. EPP, EPP, too many, three too many in the EPP. Za EPP tri hlasy navyše. Many. Yes? So please, the EPP, mind, mind their counting. One, now, now it's, no, it's okay. now it's okay. Je to v poriadku, čo sa týka počtu hlasov, aké sú výsledky? Ešte raz máme hlasovať. Ukončujeme hlasovanie. 30 plus 23 e, proti, traja sa zdržali, schválené. 16, kompromisný, pardon, pozmenujúci návrh 16, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh Pozmenujúci návrh číslo 18 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 6, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromis 7, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 8 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 9 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Desiatka za? proti, zdržali sa, schválený. 11 za, to bolo schválené. Kompromis 10 to bolo schválené. Kompromisný návrh číslo 11 to je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa, zdá sa byť zamietnutý. Len EPP hlasovalo za, no elektronicky to zahlasujeme, aj ECR bolo proti. Takže je to zamietnuté, 43, 46, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti Zdržali sa? Schválené. Takže hlasovanie o texte podľa pozmeňujúcich návrhov. Elektronicky zahlasujte. Hlasujeme o texte ako celku. Zatváram hlasovanie a výsledky hlasovania. 56 plus, 56 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. Blahoželáme za úspech spravodajkyni Anna Het. We go to a third vote here. A teraz tretie hlasovanie, orientačné hlasovanie na rozpravy, pokiaľ ide o e, smernice Európskeho parlamentu e, Rady, právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatnutí. Je to návrh smernice. Pani spravodajkynia eh, Elena Antonescu. Takže ide sa hlasovať. Pozmení sa návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmení sa návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmení sa návrh 45. Za. Proti? Zdržali sa? Schválený. 26. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 83. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 1. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeňujúci návrh 3. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. sa návrh 86. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. sa návrh 27. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. sa návrh. Teda e, oddelené hlasovanie. sa návrh 4. Teraz e, hlasuje sa o úvode plus písmeno A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh 89. Za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné, overíme si to. Hlasujú sa elektronicky, ale rýchlo. 89. Nech sa páči. E, e, pri EPP e 2 je najvyššie, Poprosíme mm, jeden najvyššie, Ešte stále máme jedného najvyššie. Mohli by sme urobiť diskontáciu. Končíme hlasovanie. 11, to je 19.35 zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromisný návrh 3. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 98. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválený. 99. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 99. V poriadku. Hlasujú sa elektronicky. Hlasujte, prosím. EPP máme príliš veľa ľudí. Teraz je to v poriadku. Aké sú výsledky? Končíme hlasovanie. 28, 29, takže je to predsa len zamietnuté. Pozmení sa návrh 94. Nie. Prepačte. 28. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmení sa návrh 28. Oddelené hlasovanie. E, odsek 1 písmeno E. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmení sa návrh 100. Za? Proti. Zdržali sa schválení. 103 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 104 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 105 oddelené hlasovanie. Druhá časť Najprv sa hlasuje druhej časti. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutá. 106. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. sa návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. Kompromisný návrh 5. Za proti, zdržali sa. Schválené. 109 za, proti, zdržali sa. Nie je to jednoznačné, takže skúsme to uh, uh, si rýchlo overiť. 109. Hlasuje sa, prosím. Pepe, tu príliš veľa ľudí, teraz je v poriadku. Končíme hlasovanie. 21 ku 37. Zemietnuté. Kompromisný návrh 6. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 111. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 112. Za proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný návrh 7, za, proti, zdržali sa, schválený. 116 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 121 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. 122. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutí. Kompromisný návrh 8. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmení sa návrh 33. Za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné. 33. Ešte raz hlasuje sa. 33. Nech sa páči. Končíme hlasovanie. 41 ku 16. Pokiaľ by ste dobre dvíhali ruky, potom by to bolo jednoznačné. A nebolo. Teraz máme v tom jasné. 128 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 129. Za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 34. Za. 34, to je správne. Za? Nie? Odpadáva? Podľa môjho záznamu nie. Mám starý zoznam podľa všetkého, takže odpadová. Kompromisný návrh 10. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A teraz ideme e, na kompromisný návrh 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Pozmení sa návrh 15. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis e, číslo 12. Za, proti, zdržali sa, schválený. Mnohé e, e, návrhy odpadávajú. 38 za, proti, zdržali sa, schválený. 17 je identický. Kompromis návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Skontrolujme si to. 14. Kompromisný návrh 14. Elektronické hlasovanie. Končíme hlasovanie. 26 ku 30. Áno, je to zemetnuté. Nie, toto predsa len odpadlo. Aha, je to zemetné. 143 za. Proti. Zdržali sa. Zemetnuté. 144 za proti, zdržali sa zemetnutí. 37 za, proti, zdržali sa Schválený. za proti zdržali. 148 za, proti zdržali sa Zamietnuté. 149 za. Proti. Zdržali sa. schválení. 150 za. Proti. Zdržali sa. schválení. 38 za. Proti. Zdržali sa. schválení. Prepačte, vynechal som 19 za. Proti. Zdržali sa. zamietnutí. Kompromisný návrh 15 alebo 38? O tomto sme už hlasovali. Kompromisný návrh 15 e, za, proti, zdržali sa, schválený. 152 za, proti, zdržali sa, schválený. 154 za, proti, zdržali sa, schválený. 155 za, proti, zdržali sa, schválený. 39 za, proti, zdržali sa schválení. 40 za, proti, zdržali sa schválení. 157 za, proti, zdržali sa schválení. 158 za, proti, zdržali sa schválení. 159 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 16 za, proti, zdržali sa schválení. 41 za, proti, zdržali sa schválení. 162 za, proti, zdržali sa schválení. 164 za, proti, zdržali sa schválení. 42 za, proti, zdržali sa schválení. 165 za, proti, zdržali sa schválení 41 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 166 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 43 za, proti, zdržali sa, schválený. 167 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 168 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 17 za, proti, zdržali sa schválení. Návrh 170 za, proti, zdržali sa schválený 174 za, proti, zdržali sa zamietnutí 175 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Nie som si istá e, e, e, tými pozmeňujúcimi návrhmi, o ktorých sa práve hlasovalo. Najprv sa mala hlasovať oddelenie. Kompromisný návrh 17. Tam malo byť oddelené hlasovanie. A nie som presvedčená, že sme tak aj urobili. Potrebujem o tom vedieť, pretože je to dôležité hlasovanie a dôležitý pozmenujúci návrh. Článok 13. Oddelené hlasovanie. Áno, je to poznačené. Ale v mojom zozname to spada pod kompromisný návrh 1718. I keď naozaj v jednom zo stĺpcov sa hovorí, že je to oddelené hlasovanie, informácie, ktoré som dostal, sú pomerne metúce. Nie, nie, to je 17, bývala 18, takisto či kompromis sa vzťahuje alebo nevzťahuje na jeden a druhý odsek. Takže budeme o tom hlasovať oddelenie. Najprv hlasujeme o odseku 2 kompromisného návrhu 17 a potom e, oddelené e, hlasovanie o odsekoch 2 a 3. Takže najprv odsek 2 kompromisného návrhu 17. Kto je za? Proti. Skontrolujme to. Takže elektronické hlasovanie. Odsek 2 kompromisného návrhu 17. Hlasujte, prosím. E, e, S a D má teraz jedno slovo najvyššie. Treba e, jednu osobu vylúčiť na strane S a D. Ako to dopadne? Končím hlasovanie. 34 proti 23. Takže schválené. Druhá časť. Hlasujme. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Teraz je to jasné, je to schválené. Tým sa vraceme späť k 175. -ke. Hlasovali sme 175. -ke. 13 strana 13 podľa môjho zoznamu. Pozmení sa na návrh 175. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 177 za. Prepačte, 176. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 177. Nie, je to stiahnuté. Ale nie podľa môjho zoznamu. E, e, ospravedlňujem sa. Mm, máme tu zmetok. Dobre, povedzme pozmení návrh 18. Za. Proti. Zdržali sa schválení. 100 5. Oddelené hlasovanie nie, to odpadáva, pretože 18 sme schválili. Tým sa dostávame na 44. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Schválený. Pozmení sa návrh 1. Za. Ehm, hlasovanie blok. 1 až 9. Súhlasíte so spoločným hlasovaním? Takže 1 až 7 unblock. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Alebo schválené. Pozmení sa návrh 9. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 48. Za. Je to ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Proti zdržali sa schválení. Kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa schválení. sa návrh 50, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. sa návrh 11 za, proti, zdržali sa schválený. 21 za, kompromisný návrh 21 za, proti, Zdržali sa? Schválený. A teraz pozrieme sa návrh 51. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý? 52. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý? 13. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený? 14 sa ťahuje. 55. Ospravedlňujem sa. To som sa ja zmenil, alebo 54 sme vynechali. Prepačte, 54. po kompromisnom návrhu 50, 21, prepačte. A kde je? Zdá sa mi, že sme to preskočili. Ja to nemám, hovorí pán predseda. Kde ho vidíte? Ospravedlňujem sa, pán predseda. Pretože ja mám to trošku e, nesprávne uvedené na mojom zozname. v každom prípade hlasujeme o 54. O 54, lebo stále to žije. Kto je za? 54. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 50, návrh 54 zamietnuté. Teraz už nežije. Mrzí ma to. A teraz 14. Buďme opatrní, pretože naozaj tento zoznam je nejakým spôsobom eh, rozhadzený. Eh, musíme sa sústrediť. V 14. niektoré časti sa stiahli, niektoré, niektoré zostávajú. Takže tá časť, ktorá stále žije, budeme o nej hlasovať. 14. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválení. 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Návrh 56. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 57. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh 22. Za proti, zdržali sa, schválený. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 60 za, proti, zdržali sa, hlasujú sa elektronicky. 60, nebolo to jednoznačné. Otváram hlasovanie. EPP, e jeden človek navyše. Ako to teraz vyzerá 29 a 28. Je to mm, schválené. Pán Busutil, je to prijaté. A teraz 61 za. Proti Myslím si, že je to zamietnuté. Alebo nie. Ale poprosím vás, aby ste dobre dvihali e, ruky. Takže overujme si 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tridsať ku 27. Schválené. Kompromisný návrh 23. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 64. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 65. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 16. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 66. Za. Proti. Zdržali sa? Zamietnutý. 67 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 68 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 69 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Dobre. Elektronicky si overíme 69. Otváram hlasovanie. Návrh 69. Končím hlasovanie. 30 sú proti, 26 za, mm, zamietnuté. E, chápem, že ste unavili, nedvíhajte dobré ruky, ale ak by ste to boli urobili, potom by to bolo podstatne jednoznačnejšie. 17 za, proti. Zdržali sa. Schválený. 70 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 18 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 24. Z... Áno, 70 sme odmietli. A teraz kompromisný návrh 24. Nie, prepačte, 70 sa schválil návrh 17 schválené a 70 zamietnuté. Takže 17 eh, sme schválili a 70 zamietli. Tak je to správne. Kompromisný návrh 24. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté. Ale v poriadku, nebraním sa tomu, overme si to. Kompromisný návrh 24. Hlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. 29, 25 ku 25. Takže 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 za, proti, a rovnako väčšina, zamietnuté. 20 za, Prepačte, 72, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, proti, zdržali sa schválení. 22 za, proti zdržali sa schválení. 74 za, proti zdržali sa zamietnutí. 75 za, proti zdržali sa zamietnutí. 23 za, proti zdržali sa schválení. 76 za, proti zdržali sa Myslím si, že je schválený. 77. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 78. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis návrh 25. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 80. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. To znamená, že hlasujeme 82 za proti, zdržali sa, návrh je schválený. 25 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz napokon, nie, prepačte, tu je to nejaký horizontálny pozmenujúci návrh. Prírezový pozmenujúci návrh. Súhlasíte s tým? To znamená, že nie je to zvislé, Takže za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz e, e, hlasujeme o záverečnom znení v zmysle poz- prijatých pozmeňujúcich návrhov. Elektronicky, prosím. Končím hlasovanie. 52 za, 2 sú proti, 4 sa zdržali blahoželám, srdečne blahoželám pani Antonesku. Dostal som ďalší eh, zoznam na hlasovanie ktoré by mi mal pomôcť e, e, vyhnúť sa trapasom, chybám. Teraz hlasujeme o správe. Nie. Flotrovej správe? No, I'm sorry. Sorry, yes, you're right. Wow, and we're late. So we yes, yes, yes, yes, yes, still. Voting on the draft report. Dobre, budeme hlasovať o návrhu správy o údajnom prevoze a nezákonnom zadržiavaní väzňov v európskych krajinách zo strany SIEJ aj nadvazujeme na správu výboru TDIP. Spravodajkyňou je pani Helen Flotra. Hlasujeme. Kompromis 1, kto je za, proti, držali sa prijaté. 54. za, proti, zdržali sa prijaté. AFED 1, kompromis 2, to je za, proti, zdržali sa prijaté. To je 67, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Chcete si to overiť? Dobre, 67. Overujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 27 proti. Zamietnuté. Takže ja som mal pravdu. Dobre, takže 68, 69 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre. 68 a 69 spolu elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. EPP je jeden navyše. Tak čo s tým urobíme? Odratame jedného EPP? Čo s tým urobíme? No, ako to vyzerá? 29 za, 26 proti, takže je to prijaté. Dobre, 73, kto je za, proti, držali sa, prijaté. Áno, hm, musí to byť tak, nevidím, ako by sme to inak robili. Dobre, 74 za, proti, držali sa, prijaté, 75 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. Ideme na kompromis 5, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz ideme na číslo 93, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete overiť? Elektronicky overujeme 93. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Znovu EPP, jeden navyše. Dobre. Takže 26 za, 29 proti, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Chcete overiť? No dobre, tak dvíhajte ruky. No tak keď keď budete zvíhať ruky, tak to vyzerá, že ste to zamietli. Tak riadne zvíhajte ruky. Dobre, ešte raz si to overíme. 94 overíme elektronicky. Znovu jeden EPP navyše. Dobre, odratáme. No ako to vyzerá? Takže 29 za, 27 proti, takže je to prijaté. Tak dobre, dvíhajte ruky, inak to neuvidím. Kompromis 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 109. Chcete overiť 108? Áno, Dobre, overíme. Overujeme číslo 108. Otváram hlasovanie. One PP too many as usual. Novú EPP ako vždy, jeden navyše. Dobre, teraz je to OK. 29 za, 26 proti, prijaté. Dobre. Naozaj, dvíhajte tie ruky. 110 za, proti, zdržali sa, prijaté. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 116, áno, ideme na 116, alebo So 116, favor. 116, je za. Proti. Držali sa. Ja si myslím, že je to zamietnuté, ale overíme, overíme si to. 116 elektronicky. Ako to máme? Aký výsledok? 28 za, 28 proti tak to je zamietnuté. 119. No, vy ste tá z EPP naviac? No, dobré. Takže 29 proti 28, ale to by znamenalo, že je to prijaté, ale vy ste proti tak ešte raz si to overíme, tak overujeme ešte raz. Číslo 116, overujeme elektronicky a poprosím vás správne, otváram hlasovanie. Teraz sú dvaja z EPP navyše. Teraz jeden. Ešte stále jeden navyše. Uzatváram hlasovanie. Znovu 28, 28, no tak je to zamietnuté, no ľutujem. Mr. Ilchev, you you are PPP? Yes, Mrs. Wikström? Obviously, Chairman, there is one... Pani Vixen. Pán predseda. Máme tu jedného nebohého, ktorý nemá hlasovacú kartičku a ten je proti. No to ja viem. A jednoduchá otázka. Čo robia politickí konzultanti EPP? Však nech zrátajú tých ľudí. V každom prípade 116 je zamietnutá, na tom sa zhodneme, dobre? 119 to je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 121 za, proti, zdržali sa prijaté. 122 za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme. 122 overujeme. The word is one PP too many. Now let's check Now, now it's done. Now. Dobre, uzatvoríme to. 24 za, 30 proti, zamietnuté. Kompromis 11. Nie, ešte niečo? Dobre, 123 za, proti, zdržali sa prijaté. E. Overíme 123. Overíme elektronicky 123. Otváram hlasovanie. Closed. 28 za, 24 proti, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 128 za,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 No, s tými rukami naozaj nehlásite sa, nezdvíhate ruky, znovu to musím elektronicky overiť. 128, otváram hlasovanie. Now the vote is closed. 27 against 28 is rejected. So we got now 27 za 28 proti zamietnuté. Ideme 129, 130, oni sú identické. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Aj toto si chcete ovaliť? No dobre. Overíme. Otváram hlasovanie. The vote is open. Now the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. 29 za, 27 proti, takže prijaté. To 34 za. Proti. No čo robia socialisti? Však nevidím ich ruky. Keď nebudete dvíhať ruky, no tak skutočne Albrecht. Mohli by sme len elektronicky hlasovať, lebo všetko overujeme elektronicky. Dobre, budeme elektronicky hlasovať. Tak ale skutočne, teda poprosím vás, a ja som unavený, jasné, že to unavuje, ale ak chcete hlasovať e, rukou, tak treba ruky zdvíhať, ale keď nebudete zdvíhať, tak ja sa tu môžem aj zblázniť. 134, kto je za? Proti? Zdržali sa? Checking. One, three, four. Checking. Check. Dobre, overíme si. One, three, four. One PP too many. Znovu je jeden EPP navyše. Dobre, elektronicky si to overíme, ale teda odrátame jedného.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 Pán predseda, procedurálna otázka. Mohli by sme overiť, kto je tu skutočne prítomný, aby tí, ktorí nemajú hlasovať, aby nehlasovali, je predsa nemožné, aby ste stále pri každom hlasovaní povedali, že niekto je tu navyše, však to neexistuje. Yeah. 135 favor. 135 za, proti, prijaté, 136 za, proti, zdržali sa, prijaté, 137 za, Against. Proti. E, prijaté. 138 a 139 identické za, proti, zdržali sa, prijaté. Checking. One... Overíme si 139 elektronicky. Now it's open, now it's closed. zatváram hlasovanie 25 za, 27 proti, takže zamietnuté. 140, 141 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 142 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. 143 za. Prijaté. 143 chcete overiť, elektronicky overujeme. Otváram hlasovanie. Znovu EPP 1 navyše. Yes. Thank you. Okay. Yes, okay. We got, we're going electronic check. 29 against 27 is adopted. But 29 za, 27 proti a ďalej postupujeme elektronicky Jednotka, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Trojka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 7, osem sú identické spolu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Deviatka, kto je za? Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 11. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 13. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 14 s 8 pozmeňujúcim návrhom otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 15. Otváram. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 16. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 17. Otváram. Pán Ilčev nemá kartu, ale hlasovali ste proti? Za? Tak je to prijaté. Hmm. Okay, we'll put your vote in the minutes of the session, but it's not changing the vote. My váš hlas zapíšeme do zápisnice, ale nemení to nič na eh, hlasovacom výsledku. Vystúpenia bez mikrofónu. Aha. Latford rozčulená bez mikrofónu. I mean, shall we repeat the vote, okay? Let's, let's repeat the vote. Čo, zopakujeme hlasovanie? Zopakujeme hlasovanie a zapíšeme aj hlas pána Ilčeva. No tak hlasujeme o pozmenujúcom návrhu číslo 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Eh, za, 28 proti. a Hlasovali ste ešte jeden navyše. Tak teraz je to 30 proti 28, takže... Dobre, a teraz 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 18. Kto je... Otváram hlasovanie. Now the vote is closed. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 19, oddelené hlasovanie, prvá časť. Otváram hlasovanie. Now closed. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Áno, teraz druhá časť čísla 19. Otváram hlasovanie.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 No tak čo, vy nemôžete hlasovať, alebo, nemo, alebo ste sa pomýlili, ale hlasovali ste za? Väčšina je za. Pani Ilčev a pani Borselino, takže 30 za, 29 proti. Nie, nie ak sa niekto pomýli, tak to nemá meniť výsledok na tabuli. Môžu síce opraviť hlasovanie, ale výsledok sa nemení, tak je to aj v pléne, keď sa niekto pomýli. Pani Latford. Ak nejde o menovité hlasovanie, keďže toto nejde o menovité hlasovanie. Normálne sa, by sa zvíhali ruky a sekretariát by počítal. Ak tu je niekto, kto nemá kartičku, tak by sme mali ísť jednoducho manuálne a hlasy by sa mali počítať. Ale už hlasujeme viac ako hodinu. Preto tu padla tá žiadosť, aby sa robilo elektronické hlasovanie, ale ak niekto tu robil chybu, tak urobil chybu. Ale nejde tu o menovité hlasovanie. A my si predsa vychádzame v ústrety, keď sa niekto pomýli. Nie je potrebné, aby bolo EPP také striktné. Súhlasíte s tým, aby sme zopakovali hlasovanie, aby sa napravila chyba? Pán predseda, EPP malo príliš veľa hlasov. Pri 20 alebo 30 hlasovaniach a my sme k tomu nič nepovedali. A teraz sme sa raz pomýlili a vy vôbec nechcete zopakovať hlasovanie. No, dobre, tak zopakujeme hlasovanie. Budeme hlasovať o druhej časti čísla 19. Now the vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Aký je výsledok? 30 za, 27 proti, schválené. A vôbec sme nerátali s pánom Ilčevom, ktorý mal mimochodom hlas za. Prejdeme na 20. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Dvadsaťdeväť versus 28. Je to schválené. 21. Zatvárame hlasovanie. 28 versus 29. 29 je zamietnutých. 22. Poďme hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 26 versus 30, to znamená zamietnuté. 24, poďme hlasovať. A zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 25 alebo 26. Prosím hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Jak Je to zamietnuté, 27. Hlasujte, prosím. 27. Uzatvárame hlasovanie. Zamietnuté. 28. Otvárame, zatvárame hlasovanie a je to zamietnuté. 29. Prosím, zahlasujte. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Otváram. Zakončí hlasovanie. Schválené. 31. Zahlasujte. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 32 otváram. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 33. Otváram hlasovanie. 33. Zahlasujte. Takže 33. Hlasujeme. Ukončené hlasovanie. Zamietnuté. 34. Otvárame hlasovanie. Uzatvoríme ho. Zamietnuté. Pán Mišel? Je nejaká chyba? Nefungovala vaša kartička? Vy ste hlasovali proti, áno? Takže je to zamietnuté v každom prípade. No. Zamietnuté. Open. I know, I know. Okay. Now closed. Takže pokračujeme ďalej. Hlasujeme. Je to schválené. 36, je tam ústny pozmeňujúci návrh. Proti. Zatvárame hlasovanie. Schválené. 37. Otvárame hlasovanie. Otvárame hlasovanie. schválené. Kompromisný návrh 14. Hlasujte. Uzatvárame hlasovanie. Schválené. 45. Otváram hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. zamietnuté. 46. 46. Otváram hlasovanie. Ako to dopadlo? Schválené. Kompromisný návrh číslo 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram ho. schválené. 51. To je oddelené hlasovanie, prvá časť. Hlasujte. Uzatvárame. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Zatváram. Zamietnuté. 53. Otváram. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz hlasovanie o celom texte, tak ako bol upravený. Prosím, zahlasujte. posledný, posledné spočítanie hlasov v rámci tohto bodu, ako to vyšlo. 50 za, 2 proti, 5 sa zdržali. Blahoželáme pani Flotr. Zdalo sa, že sa nedopracujeme do cieľa. Ďakujeme za vašu odvedenú prácu, pani Flotr. Žiaľ, musím vás opustiť, oznámuje pán predseda. Žiaľ, eh, musím vás opustiť, nemôžem sa tomu vyhnúť a preto odovzdávam slovo pani Kinge Gál, ktorá ďalej povedie hlasovanie za mojej neprítomnosti. Takže ďalším bodom je Vážená pani predsednička, chcela som povedať, že e, nedopatrením v rámci hlasovacieho listku EPP je pri pozmenujúcom návrhu 5 mínus a tam by malo byť plus. E, tu došlo k pochybeniu. Pri pozmenovacom návrhu číslo 5 má byť plus, nie mínus za EPP. Ďakujem, Monika. Poďme hlasovať. Pozmenujúci návrh číslo 9. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválený. 11 za, proti. Elektronicky preveríme. Pozmenujúci návrh číslo 11. The vote no, is still on. Please vote. Okay, now close the vote. Uzatváram hlasovanie 51 proti. Jednoznačné e, to padá. Ďalšie pozmeňujúci návrh schválený. 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Kompromisný návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmenujúci návrh. Pardon, kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 27. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 28. Za? Opravuje sa predsedajúca. Hlasujeme 29. Za, proti, zdržali sa. Schválený. 30. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Ešte raz o 30. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválený. 32 za, proti, zdržali sa, schválený. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 34 za, proti, zdržali sa, schválený. 36 za, proti, zdržali sa, schválený. 38 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa, schválený. 44 za, proti, zdržali sa, schválený. 45 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Číslo 50 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 51 za, proti, zdržali sa, schválený. 52 za, O 52 budeme hlasovať v rámci Koprivice na Teraz 53 za, proti, zdržali sa, schválený. 54 za, proti, zdržali. Elektronicky hlasujeme o 54. 54, otváram. Jeden hlas EPP naviac. Už je to v poriadku. 29 za, 24 proti, dvaja sa zdržali schválené, 55 za, proti, zdržali sa. Elektronicky 55. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. 20 26 za, 27 proti, 2 sa zdržali zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 8 ale bola som upozornená na to, že musíme hlasovať o 56 pretože 55K neprešla, takže pozmeňujúce nám 56 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz kompromis 8, pretože sedmička bola schválená. Za, proti, zdržali sa schválené. No a teraz prejdeme na pozmenujúci návrh 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 69 si overíme elektronicky. Tu zatváram hlasovanie. 27 za, 25 proti. Je to schválené. Prepačte mi, ale som chcel chcem hlasovať proti, aj pán Ilčev chcel hlasovať e, proti. Takže je to 27-27, čiže je to zamietnuté. Takže je to zamietnuté. Dobre. 28 za Opravuje sa rečnička 68 za, proti, zdržali sa. Elektronicky to overíme. Takže máme to 26 za, 25 proti. Ešte pán Ilček je proti. 26 na 26, takže je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 73, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 9, rozdelený do dvoch častí. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené druhá časť za, proti, zdržali sa. Elektronicky to preveríme. Druhá časť návrh 9. Zatváram hlasovanie. 24 za, 29 proti, 30 proti. Je to zamietnuté. No, je to zamietnuté veľkou väčšinou. Pozmenujúci návrh číslo. Pani Guillaume chce niečo povedať. Excusez-moi, oui, non. Ospravedlňujem sa. Zdá sa mi, že sme zabudli na niektoré pozmeňujúce návrhy 68, 69, 70, 71 nevypadli. Ani 69, o tom sme hlasovali. Im som. So we have to vote. Mm. Okay. So we have to vote on amendment 77. Takže musíme hlasovať 71. 72. Začneme 70. Kto je za? Pozmeňujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa. Elektronicky 70. Zatváram hlasovanie. 25 za, 28 proti. Zdržali sa jeden kus. Takže neprešlo to. 71, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 72, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 73, o tom sme už hlasovali, to bolo schválené kompromisný návrh 9. Prvá časť prešla, druhá časť neprešla a teraz pozmenici návrh 75. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválený 76 za proti, zdržali sa schválení. 77 za, proti, zdržali sa. Elektronicky. Sedemdesiat sedmička, prosím, hlasujte. EPP má jedno naviac. Je to 25 za, 26 proti, dvaja sa zdržali. Takže teraz ideme ďalší, za, proti, zdržali sa schválené. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Elektronicky to preveríme. Končí sa hlasovanie. 25 za, 29 proti, zamietnuté. 81 za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Jedenáctka. za, proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh číslo 12. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Elektronicky to preveríme. uzatvárame. 21 za, 32 proti. Zamietnuté. 92. Kto je za? Pardon. Ospravedlňuje sa rečnička. Pomýlila sa. Prejdeme na 96. Kto je za? Proti. Držali sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh 14 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 101 za, proti, zdržali sa. Elektronicky to preverme. Uzatváram hlasovanie. 25 za, 28 proti, zamietnuté. 102, kto je za? Proti. Zdržali sa. Elektronicky prosím, otváram hlasovanie. 30 za, 23 proti, schválené. 103, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 106 za, proti, zdržali sa, schválené. 107, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 108 za, proti, zdržali sa, schválené. 109 za, proti, zdržali sa schválené. 110 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 111 za, proti, zdržali sa schválené. Elektronicky si to preveríme, 111. close the vote. Uzatvárame 41 za, 12 proti. Nech sa nezdržal. Schválené. Kompromisný návrh 15 za, proti. Zdržali sa schválený. 117 za, proti. Zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 16 za, proti. Zdržali sa schválené. 17 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Kontrolujeme druhú časť kompromisného návrhu 17. Otvárame hlasovanie. Uzatvárame hlasovanie. 14 za, 40 proti. Zamietnuté. 118. Opravuje sa rečnička. 122. 122. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 123. Against. It's very difficult to... Nie, to je jednoduché zistiť výsledok. Poprosím vás, aby ste lepšie hlasovali. 123. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tak či tak, musíme si to preveriť. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 23 za, 13 proti, 18 sa zdržali. Takže je to schválené. 124 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté. 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, schválené. 127 za, proti, zdržali sa. Overme si to, prosím. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 za, 29 proti, zamietnuté. 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 129 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to zamietnuté, ale preverme to. 129. Uzatváram hlasovanie 27 za, 25 proti, schválené. 131 za, proti, zdržali sa, schválený. 132 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že návrh je e, zamietnutý, ale overme si to. Končím hlasovanie. 18 ku 36. Zamietnuté. 133. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 134. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 135. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 136. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 137. Za proti, zdržali sa, schválený. 138 za, proti, zdržali sa, schválený. 140 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to schválený. 130, 142 za, proti, zdržali sa, schválený. 143 Hlasujeme iba o druhej časti 143 za, proti, zdržali sa, schválené 141, odpadavá 139 za, proti, zdržali sa, schválený 144 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že je to schválené. 145 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. 145. Nech sa páči, hlasujem, hlasujeme. Končím hlasovanie. 24 za, 29 sú proti. Zamietnuté 146 za, proti. Zdržali sa. Aj toto si musíme overiť. Mrzí ma to, dvihajte jednoznačne ruky. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. 24 ku 29. Zamietnuté. 147. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 148. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 149 a 150 sú identické návrhy. Kto je za? Proti Zdržali sa? Musíme sa to preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 e, ku 26. Čo znamená, že 27 sú proti, takže to prešlo, je to prijaté. 156 za, proti, Myslím si, že je to schválené. 158 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 159 za, proti, Mm-hmm. Veľmi je to komplikované. Elektronická kontrola. Otváram hlasovanie. ku 18, takže je to schválené. Čiže citácie o úvodné stanovenie. Pozmeniť sa návrh 1. Za, proti, zdržali sa. Aj toto si musíme preveriť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 ku 29 zamietnuté. Pozvanie sa návrh 2 za. Proti. Z, myslím si, že zamietnuté. Návrh 3 za. Proti zdržali sa zamietnuté, 6 za, proti, zdržali sa, e, skontrolujme si to, pozmení si návrh 6, hlasujte prosím, končím hlasovanie, 25 ku 29 zamietnuté. Pozmeni sa návrh 5 za, proti, Myslím si, že je to e, prijaté. na vrch 4. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. na vrch 18. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválená. Overujem. Všetci ste stihli odhlasovať? Takže je to schválené. A teraz kompromisný návrh 1 za, proti zdržali sa schválený. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči. Končíme hlasovanie. 47 za, 4 e, sú proti, 2 sa zdržali. E, srdečne blahoželám. A teraz posledné hlasovanie na dnes. Návrh stanoviska e, v prípade mm, insiderských, mm, pokutovanie insiderských E, transakcii, Ak e, pán spravodaj sa, pani spravodajka ne, si nežiada slovo, potom hneď budeme hlasovať 17 a 18 nie sú prípustné. Takže začneme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 3. Kto je za? Proti zdržali sa schválený. Návrh 4. Za. Proti zdržali sa schválený. Pozmeniť návrh 5. Za. Proti zdržali sa schválený. Pozmeniť návrh 19. Za proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 20 je stiahnutý. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 8 je stiahnutý. 21 za, proti, zdržali sa, schválený. 22 za, proti, zdržali sa, schválený. 23 e, e, za, proti, zdržali sa, schválený. E, schválený. A teraz citácie a úvodné ustanovenie kompromisný návrh 1 za proti e, e, e, schválený. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti zdržali sa schválený. 11 za, proti zdržali sa schválený. 12 za, proti zdržali sa schválený. 13 za, proti zdržali sa schválený. Po, po, kompromisný návrh číslo 2 za, proti zdržali sa schválený. A to znamená, že e, číslo 15 za, proti zdržali sa schválení, dvojka za, proti e, zdržali sa schválená, kompromisný návrh číslo 3 za, proti zdržali sa schválený. A teraz záverečné hlasovanie. Poprosíme elektronicky, nech sa páči. Poprosím vás, aby ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie 45 nik nie, e, sú za, nik nebol proti a 4 sa zdržali. Blahoželám pani Boskurt. Okay, I, I uh, continue. So I will give the floor to Mr. Font- Takže najprv e, pán Fontana, a potom predstaviteľ komisie a cyperského predsedníctva. Pán Fontana. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedajúca. Nariadenie, ku ktorému sa máme vyjadriť, sa bude aplikovať na Fond pre azyl a prvú vnútornú bezpečnosť. Každý fond mal vlastné všeobecné ustanovenia a komisia teraz navrhuje horizontálne nariadenie, ktoré sa bude aplikovať na všetky fondy. Toto nariadenie je súčasťou balíčka štyroch nariadení a to vstúpi do rámca financovania vnútorných záležitostí programovanie, riadenie, kontrola až do uzavretia programov a ich vyučtovania alebo kontroly. Zmeny tohto nariadenia, ktoré navrhuje aj výbor LIBE, e, sú v troch smeroch. E, zvorazňujeme princíp subsidiarity. Začlenenie miestnych orgánov je dôležité a tiež je potrebná väčšie, väčšie zjednodušenie finančného nástroja, ale nesmieme samozrejme nechať bokom dôležité kontroly. Väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili, zdôrazňujú tento princíp subsidiarity a vychádzajú z tých všeobecných princípov vzhľadom na špecifický kontext každého členského štátu, kde sa musí brať do úvahy aj jeho zadlženie a musia sa ale začleniť aj politiky a priority EÚ. Článok 3. Návrh komisie sa obmedzoval na úzkú spoluprácu s členskými štátmi. Ja som dodal ako zainteresované strany miestne a regionálne samozprávy občania. Princíp subsidiarity aj v oblasti transparentnosti keď členský štát potrebuje viacej ako 90 vyšší príspevok. Je potrebné, e, aby e, zainteresovaný členský štát predložil dokumentáciu a detálne odôvodnil svoju žiadosť článok 16 odsek 4. regionálne miestne samozprávy a chceli sme tiež podporu komisie, aby sa zlepšila kvalita kontrol ale nechceme obmedziť e, vzťah komisie členských štátov, článok 29. A je tiež potrebné prijať e, dostatočné opatrenia, aby sme zabezpečili kontrolu a riadenie 29 odsek 6. Predložili sme dva pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle a žiadame, aby komisia vytvorila systém monitoringu pre každý fond pokiaľ ide o naliehavú asistenciu a pomoc a aby sa kontrolovali e, všetky toky článok 8 a tento mechanizmus, monitoring, mechanizmus monitoringu musí fungovať v zmysle článku 9 odsek 2 bis. Pozmenujúce návrhy na zvýraznenie úlohy informatívnej alebo konzultívnej úlohy článok 7.1 alebo článok 13 odsek 1.1. Začlenenie europoslancov e, nesmie znamenať predlženie času pri realizácii. Ak chceme poskytnúť naliehavú pomoc, parlament aj rada myslíme si, e, musia byť informovaní článok 8.4. Predložili sme teda pozmenujúce návrhy, aby sme osvetlili tieto princípy. Chceli sme ich začleniť do textu komisie, ktorý bol vo všeobecnosti dobrý, ale chceli sme tam viacej začleniť miestne a regionálne samozprávy. Vieme, že 27 členských štátov má rôznu administratívnu správu a nie pre všetkých bude jednoduché používať alebo odvolávať sa na úlohu miestných a regionálnych samozpráv. Preto hľadáme tie najlepšie spôsoby na administratívu a riadenie. Som k dispozícii a rád odpoviem na vaše otázky alebo na konštruktívnu kritiku a ďakujem za pozornosť you. Now I turn to the Commission. Teraz odovzdávame slovo komisii. Ďakujem pani predsedničke, ďakujeme e, pánovi spravodajcovi za jeho poznámky. Pokúsim sa veľmi stručne e, predostrieť stanovisko komisie k niektorým e, z týchto námetov. Vítame dôraz na úlohu mm, úradov e, na subregionálnej úrovni, pokiaľ ide o efektívne e, využívanie týchto fondov. A v našom návrhu zdôrazňujeme význam partnerstiev medzi členskými štátmi. Takže opatovanie ďakujem pánovi spravodajcovi za e, to, že to vyzdvihol. Nepochybne úloha členských štátov a systémov riadenia a kontroly sa nesmie podkopať E, keď sa bude javiť, že táto zodpovednosť sa presúva na regionálne alebo e, miestne samozprávy. A preto treba veľmi opatrne uvažovať o týchto subnárodných úrovniach, keď e, e, e to upravujeme v našom návrhu. V článku 12, pozvení sa návrh 13, je to odkaz na úlohu e, regionálnych a miestnych samozpráv a spravodajca navrhujú, aby takéto úrady eh, mohli navrhovať eh, prehodnotenie národných programov. Treba eh, povedať, že samozrejme existujúce programy treba upravovať s prehodnotím na nové podmienky ale nebolo by dobré, aby takéto programy sa často revidovali, pretože by to znamenalo nejaké príťahy mm, v teréne a nechceme by sme podkopať princípy viacročného programovania čo je veľmi dôležitou súčasťou týchto fondov. Aby som zhrnula niektoré kľúčové otázky, ktoré máme v súvislosti s návrhmi pána spravodajcu. Ešte dnes pred obedom sa hovorili o fonde pre eh, vnútornú bezpečnosť otázky hraníc a, víz. Je to načasovanie eh, eh, prehodnotenia v polovici obdobia. Spravodajca navrhuje to robiť 1. júla 2016. Podľa nás to by bolo predčasné, pretože väčšina aktivít sa iba začne v roku 2014 a v polovici júla 16. E, roku ťažko e, vyhodnotíme potrebu navýšenia finančných prostriedkov a členské štáty budú e, e, e, predkladať rozsiahle správy o implementácii do 31. marca 2017. A to by bolo základom pre prehodnotenie v polovici obdobia. Chcel by som požiadať spravodajcu, aby prehodnotil svoje časové návrhy. Týka sa to aj jedného aj druhého fondu, aby sme posunuli termín prehodnotenia v polovici obdobia. Takisto aj k tomu, čo povedal pán spravodajcom ohľadom týchto e, systémov pre mimoriadne situácie. Samozrejme je dôležité, aby komisia informovala Rado a parlament, keď sa bude rozhodovať e, poskytovať takúto mimoriadnú e, pomoc. Ale chcel by som vás vystrihať proti tomu, aby v texte bolo povedať, že komisia bude môcť e, o tom rozhodnúť až po informovaní e, e, Európskeho parlamentu a rady. Myslím si, že môžeme nájsť uspokojivú možnosť, ako informovať parlament, ale nie spôsobiť príťahy pri poskytovaní mimoriadnej pomoci. Takisto spravodajca hovorí o konkrétnych systémoch na účely monitoringu mimoriadnej pomoci v každom fonde. Samozrejme súhlasíme s tým, že takáto e, pomoc v prípade mimoriadnych situácií e, musí byť monitorovaná a to veľmi detailne, ale E, e, máme e, určité výhrady voči zredne osobitného systému na monitoring práve takéto pomoci. A ešte niekoľko poznámok ohľadom zásadného dialogu o smerovaní. Samozrejme, vítame podporu zo strany Európskeho parlamentu. Je to nový námet, mal by umožniť nám viesť dialog s každým členským štátom, E, e, ešte predtým, ako sa rozbenie e, program pre títo dva fondy, v svojom oznámení hovoríme, že prajeme si informovať parlament o výsledku dialogu, ale myslím si, že formálne konzultácie s parlamentom v prípade každého dialogu by mohli spomaliť e, postup, ale radi budeme ešte diskutovať o tom e, so spravodajcom, o tom, ako plne zabezpečiť informovanosť parlamentu. A ešte dve poznámky, pán pani predsednička pozmeniť sa návrhy 15 a 16 eh, ohľadom národných programov. Eh, tam by pár eh, spravodajca chcel by urobiť takéto národné programy detailnejšie, s tým, aby boli aj detailné východiskové body so štatistikou, s rozpočtom. Samozrejme, východiska musí byť čo najpresnejšie, musia vychádzať zo štatistických údajov, ale treba však hľadať rovnováhu medzi pružnosťou, a tým, aby e, naše programy neboli príliš rigidné, aby sa nemuseli často sa upravovať. To je v súlode s e, našimi princípmi e, viaceročného programovania a chceli by sme požiadať spravodajca, by o tom uvažoval. A napokon pozmeňujem sa návrh 23 pán spravodajca odporúča, aby kontrolné orgány mohli by byť aj súkromnými spoločnosťami. Podľa nás e, e, to by mal byť verejný orgán, ktorý je e, vo všeobecnosti zodpovedný za to, že poskytne názor komisie ohľadom dôveryhodnosti týchto orgánov. Samozrejme, kontrolné orgány môžu využiť služby súkromných spoločností pri plnení tejto úlohy, ale sme proti tomu, aby celý tento proces bol E, e, e, urobený na základe mm, dodavateľských vzťahov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budeme ešte naďalej sa radiť s spravodajcom. Ďakujem pekne, pán Florides v mene cyperského predsedníctva. Ako už sa tu povedalo, bohužiaľ rečník hovorí bez mikrofónu. Ako už som povedal v súvislosti s e, nariadením, e, e, ktoré sa týka finančnej perspektívy výhľadu na budúce obdobie. Vytvorili sme spoločnú skupinu, ktorá by mala koordinovať najmä tri sektorové nariadenia vo vzťahu k prierizovým nariadeniam. To bude e, základom e, celkového riadenia e, oboch fondov. Pokiaľ ide o prerezové nariadenie a jeho návrh, rada už sa tým zoberala v troch čítaniach a predsedníctvo má v úmysle zvolať stretnutie predstaviteľov členských štátov v príslušnej pracovnej skupine ešte do konca tohto mesiaca. Stratégia predsedníctva E, e, zahrňa e, snahu o dosiahnutie konvergencie názorov v tých bodoch, kde ešte chýba spoločné stanovisko a potom by sme prešli k ďalšej fáze spolurozhodovania spolu s parlamentom. Urobili by sme to niekedy v jeseni. Našim zámerom je zjednodušiť postup a poskytnúť väčšiu prúznosť pre toto naredenie v otázke realizácie samotných programov. Predsedníctvo e, víta stanovisko pána spravodajcu komisíme a tešíme sa na úspešnú spoluprácu počas nasledujúcich šestich mesiacov. A teraz kolegovia, pani Guillaume najprv. E, merci, madame la présidente. Ďakujem. Vystupujem v mene pani Fajonovej, nie je tu dnes po obede, takže to sú jej slova. Vzhľadom na zložitý návrh pani Fajanová by ocenila intenzívnejšiu spoluprácu so spravodajcom. Od prvej výmeny názorov 20. marca nebolo žiadne ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov a to platí aj pre poradcov. Ľutujeme, e, že vlastne táto situácia sa potom odráža aj v kvalite správy. Un problème <laughs> Bien que très technique, la veľmi technický návrh a je veľmi dôležitý, pretože stanovuje štruktúru pre tri dôležité fondy pre priestor spravodlivosti a bezpečnosti. Ale žiaľ, táto dôležitá perspektíva tam nie je. Nie sú tam dôvody, ktoré by čiastočne vysvetlili niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré by osvetlili kontext a umožnili lepšiu diskusiu o správe. Niektoré pozmenujúce návrhy sú príliš povrchné vzhľadom na veľmi zložitý technický ráz nariadenia. Hoci ide o prvú výmenu názorov v Libe, e, táto výmena názorov nemá dostatočný obsah alebo dostatok základných informácií. Je len ťažko niečo komentovať, ale pani Fajanová veľmi zblízka bude sledovať túto tému, rovnako ako aj pozmenujúce návrhy. Chcela by sa zúčastňovať a mať skúsenosti a vymeňovať názory si s odborníkmi, s NGOčkami a tak ďalej, aby sa pripravili a teda na príprave národných programov a chcela by viacej informácií pre program na boj proti falšovaniu, organizovanému zločinu a tak ďalej. E, teda informácie od OLAFu a ďalších. Bude úzko spolupracovať s kolegami z výboru Krím, aby sa pripravili pozmenujúce návrhy a chcela by presnejšie info k fungovaniu naliehavej pomoci a tam by chcela konkrétnejšie opatrenia, kto by mohol byť užívateľom takejto pomoci a že je potrebné, aby boli títo užívateľi aj patrične informovaní a aby boli informovaní aj o užitočnosti národných programov. Sorry. Ich habe den Namen Kirkhope gehört. Ja som počul, že ste vyzvali pána Kirkopa, preto som e, nereagoval. Pani predsedajúca, dovolte na úvod jednu poznámku. Asi žiaden, e, e, asi žiaden výbor nie je tak dôsledný v nedôslednosti prípravy programu schôdze musím povedať, že treba veci naplánovať, aby veci prebiehali podľa nejakých termínov. Ja mám opäť jeden, o 5. jeden záväzok, opäť 30 ďalší záväzok a žiaľ, ten program prebieha časovo úplne inak, než bolo plánované. Musím povedať, že toto spôsobuje problémy nielen pre mňa, aj pre iných. Takto to nemôže fungovať. Musím povedať, že v iných výberoch takto takýto zásadný problém nenastáva ako konštantne v tomto, v tomto e, výbore. Ale teraz prejdem k tej správe. E, tak ako povedala komisia, a, aj e, teda spravodajca sa snaží byť veľmi dôsledný, koherentný vo vzťahu e, k tomu, ako, e, ako vlastne e, majú požívať výhody tohto fondu jednotlivé členské štáty. Treba vždy dbať na viazanosť nákladov na oso, ktorý z toho plinie a treba by sa zamerať na výsledky, a aby to bol skutočne udržateľný formát pri vymenovaných orgánoch 23, ale vlastne naformulujem otázku, ktorá je adresovanú komisie. Dochádza k zjednodušovaniu, keď sa hovorí o troch orgánoch. Jeden orgán, ktorý má na starosti vlastne realizáciu na úrovni národnej, potom druhý orgán, ktorý má na starosti administratívu a kontrolu a tretí orgán je potom kontrolný orgán. Mne e, sa zdá, že, by to, e, že je to na zváženie spravodajca hovorí, že e, ten, e, ktorý má kontrolnú funkciu, by mohol byť aj nejaký súkromný subjekt. Ja sa teda pýtam komisii, či skutočne je zmysluplné mať tri orgány. E, skepsov som naplnený aj pri ďalších bodoch tejto správy napríklad v tom bode, kde spravodajca Fontána konštatuje, že Komisia by mala členské štáty, regionálne aj miestne orgány e, stmelovať, aby teda všetci mali spolupracovať. Ako by to malo vyzerať v praxi? E, teda e, tie rôzne regionálne miestne orgány, ktoré sa nachádzajú v e, jednotlivých členských štátoch a sú pritom v rámci úplne iných e, štátoprávnych usporiadaní. Máme federálne usporiadanie, máme, máme provinčné usporiadanie a tak ďalej. Ako môžu spolupracovať tieto orgány vzhľadom na tie rozdiely v štruktúry. No a ako ich chceme zaangažovať. Ak ich chceme zaangažovať, tak potom musíme zmeniť aj iné veci. Tieto regionálne, miestne orgány by mali tiež fungovať e, a pôsobiť e, na základe princípu hospodárneho fungovania. To znamená, tie isté pravidlá hry by sa aj na nich mali vzťahovať. To navrhuje e, spravodajca Fontana. Komisia však navrhuje, že v rámci vnútroštátnych štruktúr treba podporovať spoluprácu na, jednotný, na jednotlivých úrovniach ale vnútroštátne, ale nemá to, by, nemá to byť v tej kombinácii, ktorú navrhoval správodajca. To je nepraktické. To, čo navrhuje komisia, je praktickejšie riešenie. No a ďalej. A to súvisí s predošlým bodom, keď hovoríme o, o vývoji a implementácii národných programov v súlade s vnútroštátnou legislatívou, tak ako je to uvedené v článku 12, to je pozitívny návrh. A v tomto bode 12 hovoríme, že regionálne, e, e, e, obecné, miestne orgány, v tom majú byť zaangažované takým spôsobom, ako je to tu navrhované. Tam to je veľmi nepraktické. Ďalej bod 13. Spravodajca tu tvrdí, že ten politický dialog by mal prebiehať aj so spätnou väzvou zo strany EP a takto, takýto dialog by mal byť realizovaný e, s každým členským štátom. To je opäť veľmi nepraktické. Neviem si to predstaviť, ako by prebiehala e, takáto E, diskusia so spätnou väzbou e, s každým jedným členským štátom. Myslím, že ten politický dialog má byť vnútroštátny a má sa podriadovať záujmom toho členského štátu. Bod 14. Tu ide o financovanie. V tomto bode sa mi zdá, aj niekto iný na to poukázal, niektorý predrečník, nemož, je ne, nemožno robiť návrh tak, e, tak vopred, ako je tu navrhované. Ten nav, čo sa týka národných programov, to by malo pokra, pokrývať obdobie 2014 až 2020. E, pán e, predsedajúci prerušil pána Pirkera, upozorňuje ho, že času je málo. Pán Pán predseda, ja už som, ja už, by, ja už budem eh, končiť, ale musím povedať, že ja nenaťahujem čas. Jednoducho vznikalo strašné omeškanie. Ja za to nemôžem. Eh, pri návrhu rozpočtu asi nie je možné eh, vlastne už členiť, členiť do podrobností rozpočet na od obdobie 2014 až 2020 môžem koncipovať len akýsi plán financovania. E, treba vychádzať zo štandardných jednoročných e, rozpočtových e, plánov. Mám ešte nejaké ďalšie poznámky, ktoré neuvediem a opäť zdôrazňujem, že som zásadne a výrazne nespokojný s tým, ako funguje plánovanie týchto schôdzí. Má to byť realistické a e, nesmie dôjsť k tomu, k čomu dochádza práve teraz, že kvôli omeškaniu e, a zlému plánovaniu potom sa nemôžeme v rozprave vyjadriť k dôležitým bodom. Ďakujem. Povedal pán Pirker. Pán predsedajúci hovorí, áno, máme tento problém a hodinu aj pol sa hlasovalo, dve hodiny sa hlasovalo a máme štyri body pred nami a máme len hodinku k dispozícii. Takže e, skutočne budeme povďační za každú minútu, ktorú nám darujú tlmočníci, ale ešte máme štyri body a každý z týchto štyroch bodov je považovaný spravodajcami a tieňovými spravodajcami za najdôležitejšie. Takže, pani Keller, máte slovo. Komisia e, naformuje všeobecné usmernenia a členské štáty majú formulovať pravidlá hry. Neviem, ako to bude teda fungovať. E, ja nespochybňujem prírodnú hodnotu týchto programov, ale projekty dostanú ešte viac peňazí, ak teda dochádza e, k nejakým problémom k implementácii. To sa mi celkom nepozdáva. No a k ďalšiemu bodu. Ja, je potrebné monitorovanie, je potrebné hodnotenie, to rozhodne podporujem. A posledné pozmenujúci návrh číslo 30, kde sú výnimky z pravidel že, vš, e, teda, že nie všetky hodnotenia majú byť zverejňované. S tým nemôžem súhlasiť. Prečo ste vôbec e, sa zmienili o takýchto výnimkách. Ja si myslím, dnes už máme príliš veľa vecí takých, ktoré nie sú zverejňované. Používate tu pojem civic authorities. To sú o, občianské a rozhodovacie subjekty. Čo po tým myslíte? Komisia, prosím, aby ste boli stručná ja by som chcela prizvukovať tomuto výboru, že e, boli rukovania na pôde pracovnej skupiny rady. My sme e, vlastne e, vypracovali viacero dokumentov a tie sme preposlali sekretariatu parlamentu. Verím, že ich máte k dispozícii. A niekto tu nastolil otázku ohľadom tých tých kontrolných orgánov, orgánov existuje FIŠ číslo 4, ktorý je, sme vám postúpili. Tam je zdôvodnenie e, tej štruktúry kontroly a konkrétne mám na mysli článok 56. Niekto sa tu zmienil o partnerstve a o tom, že e, členské štáty majú veľmi rozdielne štruktúry e, regionálnych a miestných orgánov. To je veľmi správna poznámka, preto sme konštatovali, že to partnerstvo sa musí odvíjať od vnútroštátnych postupov, zvykov, štruktúr, ale regionálne orgány, teda tie, ktoré sú bezprostredne pod národnou úrovňou, by mali byť zainteresovaní vo vypracovávaní programov. A to nielen programov, ktoré sa týkajú integrácie Niekto sa vyjadril k pozmenujúcemu návrhu číslo 16, že je tu riziko príliš, rigidn, príliš rigidného koncipovania rozpočtových položiek. K tomu som sa už vyjadrila. Národné programy by e, e, by nemali byť rigidné, mali by byť vystavené e, častým úpravám. Ďakujem pekne. No a na záver má slovo pán Fontána. Buďte veľmi struční. Ďakujem. za kritiky, aj za pripomienky. Chceme, aby tie stredné úrovne, ktoré sú pod úrovňou štátu, aby to boli tie úrovne, ktoré budú viesť k tomu, že celá vec eh, by mala byť rigidnejšia. Práve naopak chceme pomôcť eh, štátu, aby sa uplatňovali tieto rôzne mechanizmy kontrolné. Teda nechceme viacej byrokracie, ale práve naopak chceme, aby došlo k zoštihleniu a, chce, a myslíme si, že tie miestne orgány tomu napomôžu, inak to nebude mať zmysel k tým ďalším bodom, rozpočet a tak ďalej. Áno, prehodnotíme to tam ten 1. júl 2013. Budeme hovoriť s komisiou Musíme si to ešte premyslieť. A k ostatným veciam som vám plne k dispozícii. Áno, bol určitý komunikačný problém s niektorými tieňovými spravodajcami a ja dúfam, že sa nám to čoskoro podarí vyriešiť. Are... Ďakujem pekne. A teraz termín na prekladanie si návrh 12 hodín 5. E, e, e, septembra. Vo výboru sa o tom bude rokovať 10. a 11. oktobra a predbežné hlasovanie e, e, je určené na november. V poriadku súhlasíme? Takže naozaj ideme teraz e, veľmi promptne. Ďalší bod, číslo 1. 21, Fond pre zilu migráciu s pani spravodajkyne Silvi Gijom. Dovolte by som vám pripomenul, že sme vo veľmi zložitej situácii. Máme ešte 4 body a iba 1 hodinu. Poprosím vás, aby ste to mali na zreteli, pretože naozaj to bude veľmi, veľmi prísne. E, pani Guillaume, máte slovo. <laughs> Na to stále myslieť telegraficky. Pozitívne som prijala návrh komisie viacero návrhov, lebo ťažko sa k azylu a migrácii hovorí bez tých ďalších kontextov a rýchlo pozitívne návrhu komisie sú, ale samozrejme je možné ich vylepšiť, aby sme dosiahli strategické ciele EÚ, hlavne zjednodušenie kontrolného mechanizmu, posilnená flexibilita, lepšie financovanie a väčšie zameranie na výsledky. Moje pozmenujúce návrhy idú v tomto smere, aby sme vytvorili účinnejší, flexibilnejší nástroj, ale tiež sa snažím o zjednodušenie a chcela som ísť rôznymi iniciatívami, aby sa celé toto lepšie adaptovalo. Niekoľko informácií k pozmenujúcim návrhom prístup k výsledkom, o tom som už hovoril, je to dôležité, aby sme mali vyhodnotenie jednotlivých cieľov. Navrhujem predovšetkým posilnenie ukazovateľov, ktoré sú k dispozícii. A aby sa zaviedli aj kvalitatívne ukazovatele, už o nich nebudem podrobne hovoriť, už som ich spomínala a budem pokračovať v tejto myšlienke po druhé dosiahnuť koherentnosť medzi jednotlivými nástrojmi azylu, hlavne pri definícii v jednotlivých textoch. Po tretie, L'action financière revêt une valeur ajoutée européenne claire euh, en contribuant à la poursuite d'objectifs. Potrebujeme spoločné ciele politiky EU, Štvrtý bod zabezpečiť spravodlivé a správne rozdelenie financovania. Som spomenula aj v prípade správy pána Fontana, aby to zodpovedala potrebám členských štátov, ale je potrebné ubezpečiť sa, že sa správne tie finančné zdroje prerozdelia a preto podporujem dialog, ktorý bude viac inkluzívny a aby bolo povinné partnerstvo medzi členskými štátmi a verejnými orgánmi a zainteresovanými, ako môže byť občianská spoločnosť, medzinárodná organizácia a tak ďalej. Po piaté, nové priority a vonkajšia dimenzia politík. Možno sa to ťažko vyjadruje, ale budem sa snažiť Opatrenia tohto fondu musia byť koherentné s hlavnými cieľmi ESVČ v rámci regiónov a tretich krajín a bolo by užitočné podporiť dodatočné nástroje, aby sa jasne zadefinili rámce aplikácie a aby nedošlo k prekrývaniu k fondov a financovania Špecifická pracovná skupina by sa mohla vytvoriť v komisii, aby sme mali optimálnu koordináciu medzi jednotlivými servismi a európskymi aktérmi. Vždy hovorím o tej vonkajšej dimenzii. Po šiesté navrhujem jasnejšiu, detailnejšiu organizáciu vo financovanie v aplikácii základných práv, posilnenie úlohy EP v niektorých etapách aplikácie tohto systému migrácia a azylu. A tiež tá predbežná revízia, ako spomenula komisia, bolo by dobré, keby sme to anticipovali a k solidarite. Pre mňa je rozhodujúce, aby článok 80 bol súčasťou právneho základu a aby solidarita bola v tomto akte, hoci to môže byť problematické. Navrhla som, aby sme spolu predložili pozmenujúci návrh v zmysle článku 80 právneho základu, aby sme vyslali silné a jasné posolstvo rade, že hoci existujú určité politické rozdiely a názory, ale môžeme dosiahnuť konsenzus. Ďakujem pani Guillaume. Poprosím, aby komisia a rada skutočne spomenuli len tie naozaj nevyhnutné body. Pani Pajk. Ďakujem pekne, pán predseda. Už som sa vyjadril dnes ráno Eh, aj v otázke, ktorá je relevantná mm, aj k tejto správe. Mm, Konkrétne reči ide o mm, lehote eh, správy v porovice v dobie o percentách, o ukazovateľách. Nebudem sa opakovať, ale chcela by som vyzvať pána, pani spravodajkyňu, aby eh, premyšľala viac o kvalitatívnych indikátoroch. Chápeme, že kladete dôraz na cieľe, ale sú dôležité indikátory. Ešte niekoľko ďalších vecí, ktoré spomenul. Vítame eh, podporu partnerstiev, eh, ktoré sú veľmi dôležité v oblasti, eh, o ktorú sa stará Fond pre azylnú migráciu. Nechceli by sme predsa len e, e, vyzvať signál členským štátom, ktorí nechcú mať takéto partnerstvo, aby sa vôbec zdali partnerstvo v oblasti e, bezpečnosti. Myslím si, že je to prierezová záležitosť a chceme získať podporu. V otázke vonkajších aktivít v tretich krajinách, pokiaľ ide o vonkajší rozmer tohto fondu, je to veľmi dôležité z hľadiska fondu pre azylnú migráciu, ale aj pre otázku víz a hraníc v Fondu vnútornej bezpečnosti. Je veľmi dôležité, aby komisia spolu s e, službou pre vonkajšie aktivity e, sa navzájom doplňali. Nie sme však presvedčení, že návrh pani spravodajky je najoptimálnejší, pretože je to dosť e, zložitý postup, e, pokiaľ ide o komunitárne záležitosti. E, podporujeme e, pozmeňujúce návrhy ohľadom presídľovania, premiestnenia i keď nevieme celkom dobre pochopiť e, jej prístup k definícii e, rodinných príslušníkov. Budeme e, radi naďalej spolupracovať pri riešení týchto a ďalších otázok z tomu spravodajkyne. Ďakujem pekne. A teraz, pani predsedníctvo, v mene predsedníctva chcete niečo doplniť? Ďakujem. Rovnaká stratégia by platila aj v prípade E, e, návrhu Fondu pre azyl a migráciu. Ukončili sme tri čítania aj v prípade tohto návrhu nariadenia a predsedníctvo hodla e, posunúť to smerom ku konvergencii jednotlivých názorov a osloviť aj parlament. Potrebujeme zabezpečiť dobrú koordináciu, čo je životne dôležité na strane jednak rady, ale aj parlamentu Samozrejme, solidarita predstavuje jednu z priorít e, cyperského predsedníctva, ako o tom povedal e, dnes ráno pán minister. A e, môžem iba zopakovať, že sa tešíme na skvelú spoluprácu s parlamentom a pani spravodajkyňou. A teraz máme tu jedného tieňového spravodajca, pána Tavariša. Máte zrejme e, všetky dôvody na to, aby ste sa vyjadrili stručne. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem hovoriť po portugalsky. Takže veľmi stručne. V prvom rade som chcel povedať, že som mimoriadne e, spokojný s tou spoluprácou, ktorú som e, mal s pani spravodajkyňou Guillaume v tejto záležitosti Podarilo sa nám veľmi dobre e, e, e, riešiť otázky. Podporujem jej všeobecný prístup. Taktiež by som chcel povedať na adresu komisie a rady, že moje stanovisko, stanovisko našej politickej skupiny ohľadom týchto dvoch fondov spočíva v tom, že komisia bude mať teraz e, e, väčšiu flexibilitu. Avšak domnievame sa, že to bude fungovať iba v tom prípade, a komisia využije takúto flexibilitu e, len v tom prípade, ak zabezpečí demokratickú zodpovednosť voči parlamentu ohľadom využívania prostriedkov a aby parlament mal možnosť sa vydeliť k vyčleniu finančných prostriedkov a niektoré z týchto fondov, napríklad fond pre utečencov, musí byť úplne oddelený od ostatných e, fondov. Nechcem mať ani tú najmenšiu možnosť toho, že tá časť fondu, ktorá je určená na presídlenie, aby sa použila napríklad na zabezpečenie návratu počas e, toho obdobia, počas ktorého budeme môcť e, prekladať pozmenujúce návrhy. Myslím si, že všetci budeme premyšľať o tom, ako to zabezpečiť Eh, mm, pani spravodajkina eh, už urobila veľa v tomto smere a aj moje pozmeňujúce návrhy sa budú uberať práve týmto smerom. Chceme mať jasné záruky a poistky eh, toho, že to sa uplatní práve tak a len za predpokladu týchto záruk budem môcť podporiť mm, pán Bronx, vy ste sa chceli vyjadriť. Mm, veľmi ma zaujalo to, čo povedal pán Tavares o tom, že nechce aby e, peniaze, ktoré sú určené na presídlenie, sa použili na návrat. Myslím si, že minulý týždeň sekretariat, keď sa o tom hovorilo, povedal, že prostriedky na presídľovanie a na návrat sú vo jednom e, vreci a že nie sú oddelené. Neviem, či som správne to vtedy pochopil. Ďakujem pekne za to, že ste sa vedeli tak stručne. A teraz e, prejdeme e, zrejme rovno k záverom e, od pani spravodajkyne, alebo ešte niekto sa chce stručne vyjadriť? Nie, v takom prípade pani Guillaume, nech sa páči. Ku kvalitatívnym ukazovateľom ja chápem, hm, že keď sa hovorí aj o kvantitatívnych a kvalitatívnych, tak nemal by to byť problém, ale aj tie kvalitatívne môžu byť merateľné a to subtilnejšie než tie kvantitatívne, keď sa hovorí aj o zdravotných službách a tak ďalej. To sa dá všetko merať, keď chceme hovoriť o krajinách pôvodu a tak ďalej. To všetko je merateľné. Ja chápem tie problémy pri definícii rodiny, túto diskusiu sme už mali vo viacerých prípadoch, ale ja si myslím, že sa nám zadarí dosiahnuť korektnejšia definícia. Ďakujem, je to presne tak. Len vás upozorním, že dátum pre pozmeňujúce návrhy je 5. septembra o 12. na obed. Áno, je to všetko. Dobre, môžeme pokračovať. Nasledujúci bod. Bod 22 Situácia v otázky základných ľudských práv, normy a postupy v Maďarsku. Pripomínam, že teraz e, sledujeme e, e, uznesenie z 16. februára 2012. Je to dôležité uznesenie, ktoré pripravuje pôdu pre správu o situácii v Maďarsku v oblasti základných práv. Máme tu pána spravodajcu, pána Tovareša, ktorý predloží pracovný dokument, najmä pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva a e, o najnovšom e, legislatívnom vývoji v tomto smere v Maďarsku. Vypočujeme si pána tovareša. a potom by sme mohli prípadne otvoriť e, diskusiu, stručnú diskusiu a za každým vás prosím, aby ste mali na zreteli časové obmedzenie. Pán Tovareš, ďakujem pekne, pán predseda. Nož, čo je e, nové, odkedy, čo sa stalo nové, odkedy sme sa naposledy hovorili o tejto agende v našom výbore? Schválili sme teraz e, delegáciu ad hoc, ktorá e, vycestuje do Budapešte počas posledného týždňa v septembri od 24. do 26. Samozrejme, robím to v spolupráci s príslušnými maďarskými miestami s tým, aby e, cesta delegácie bola čo najlepšie pripravená a sme sa rozhodli, e, aby sme teda e, dodržali sluby, ktoré sme dali počas prvej diskusie, aby sme uplatnili prístup založený na faktických, na skutočnostiach, aby bol spravodlivý, vyvažený a komplexný aby sme zohľadnili všetko, čo sa tam deje, aby sme reagovali na všetky otázky, ktoré máme od, e, spomenuté vo februárovom uznesení. Máme celú sériu dokumentov, máme prvý pracovný dokument, ktorý vychádza z faktov, e, ten e, sa venuje e, e, súdnictvu e, a kolega Frank e. Engel e, súhlasil, že pripraví tento pracovný dokument spolu so mnou a takisto ako ostatné pracovné dokumenty budeme na tom spolupracovať s tými spravodajcami z ostatných politických skupín, aby sme mali maximálne e, e, e, komplexný pohľad, ktorý zahrňa všetky stanoviska prítomné v našom výbore. Ako už som povedal, samozrejme ponechám čas aj pána Engela, aby mohol približiť obsah tohto, tohto dokumentu E, predovšetkým sa zapodobať dvomi základnými zákonmi, ktoré boli schválené v maďarskom parlamente. E, týka sa to e, súdnictva, vytvorenie Národného úradu pre súdnictvo o odchode súdcov do dôchodku, o rôznych procesných stránkach pojednávania v Maďarsku Týka sa to aj ústavného súdu a vnímania nezávislosti a nezaliatosti e, systému súdnictva v Maďarsku. Samozrejme, nemusím nikomu pripomínať, že nezávislosť e, súdnictva je absolútnym základom demokratického zriadenia, je to základom e, e, oddelenia jednotlivých vetví moci a platí to pre všetky členské štáty. E, upozornili nás na to, že určité e, aspekty e, zákona o súdnictve boli novelizované s prihľadnutím na odporúčanie Benátskej komisie Radu, eh, Rady Európy. Tento dokument bol eh, uzavretý ešte predtým, ako došlo k týmto zmenám, čiže eh, v dokumente ešte sme nereagovali na tieto zmeny. Chcem vás ubezpečiť, že sme pripravení pripraviť maximálny počet verzií pracovného dokumentu s tým, aby sme reagovali na všetky tieto zmeny i hneď potom, ako dostaneme preklady a ďalšie informácie z maďarských úradov od maďarských úradov. Myslím si, že na teraz by to stačilo. A veľmi rád si vypočujem aj príspevky našich kolegov a chcel by som eh, odporučiť, aby eh, sa vydelil aj pán Frank eh, Engel, ktorý je spoluautorom tohto dokumentu. Ďakujem. Ďakujem, pán Tavareš. Ďakujem. A teraz členovia výboru možno, že e, sa chcú vyjadriť. Pán Engel, nech sa páči, ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je to e, ten e, problém, ktorý nás bude prenasledovať až do samotného uzavretia našej činnosti v súvislosti s Maďarskom, v súvislosti s právo, ktorú nám odporúčilo e, plénum. Začali sme pripravovať dokument o e, súdnictve. E, prídu aj ďalšie dokumenty. Tu, tu sú bežné termíny, to treba nechať preložiť a majú sa robiť viaceré ďalšie veci. A kým sme pripravili tento dokument, návrh tohto dokumentu, kým sme ho nechali preložiť, zároveň súčasne s tým maďarské úrady ako tomu často býva, boli v nepretržitom kontakte, e, predpokladám, s e, Benátskou komisiou, aby e, zistili, čo všetko budú musieť zrealizovať v legislatíve. A tento proces vyústil do hlasovania, ku ktorom došlo 2. júla. To je viac menej pred týždňom. To bolo viac menej pred týždňom. Takže máme tu dokument, ktorý obsahuje trošku menej toho, E, e, e, ako sme to mali v úmysle. Som rád, že to spomnul pán spravodajca a som veľmi rád, že bol k dispozícii svojim kolegom, aby sme mohli prispieť k tomuto dokumentu. A takisto spomenul, že budeme pripravovať ďalšie verzie tohto dokumentu. Tento dokument zatiaľ ešte nie je úplný. Už teraz nie. I hneď na začiatku sme povedali, že E, to je niečo ako zoznam kontrolných otázok. E, keď e, vycestujeme do Maďarska, keď budeme hovoriť s maďarskými predstaviteľmi, aby sme nezabudli na tieto kritické poznámky, ktoré sa videli v súvislosti s ústavnými a legislatívnymi záležitostiami v Maďarsku, s tým, aby sme vedeli sa zorientovať v návrhoch maďarských úradov zameraných na nápravu. Samozrejme, je to nepretržitý proces, nič iné sa nedá ani očakávať a náš vlastný harmonogram e, znamenal, že mnoze e, to by nebolo pekné, keď by to tak pokračovalo e, z dlhodobého hľadiska. Pokiaľ ide o podstatu tohto dokumentu, treba hľadať možnosť, a dúfam, že ju nájdeme, aby sme zapracovali najnovšie legislatívne zmeny v Maďarsku do celkového obrazu, a to bude potom e, základom pre naše rokovania e, v Maďarsku v septembri tohto roku. Treba si však e, uvedomiť, že tento proces stále prebieha. Napríklad som sa dozvedel, že otázka dôchodkového veku sudcov sa ešte stále preskúmová a nie je definitívne vyriešená najnovšími zákonmi z Budapešte. Tento proces stále pokračuje a budeme musieť hľadať možnosť, aby sme mohli promptnejšie, dá sa povedať, v reálnom čase e, reagovali na to, e, čo sa deje v tejto oblasti. A musím sa vrátiť e, k záverom, ktorý som povedal minulý týždeň ešte v Štrasburgu. Vzhľadom na to, že maďarské orgány a musím povedať, že hneď od začiatku veľmi e, e, e, boli veľmi ústredení a boli pripravení realizovať legislatívne zmeny, ktoré sme od nich očakávali. A keďže tento proces nebude trvať nekonečne dlho a pravdepodobne sa definitívne ukončí počas nasledujúcich mesiacov, nie však rokov, budeme musieť e, veľmi dobre e, e, zvážiť aj náš vlastný harmonogram, pretože pokiaľ by sme príliš otáľali s tým, mohlo by sa stať, že naša správa bude pojednovať o situácii v Maďarsku, ktorá už neodzrkadľuje skutočný stav. A to by nebolo ani v záujme nášho výboru, ani nie parlamentnej inštitúcii, ktorá považovala za potrebné vyhodnotiť, či máme e, naozaj legitímne e, dôvody na e, sťažnosti. Takže prehľadnutím na toto všetko. Pán predseda, pokiaľ ide o tento dokument, musíme predovšetkým ho rozšíriť, zaktualizovať, aby sme plne reflektovali súčasný stav a musíme dohodnúť harmonogram, ktorý nám umožní to uzavrieť pomerne rýchlo, aby to nebolo pomalšie ako to, ako reagujú maďarské orgány. Ďakujem, pán Engel. Ešte niekto sa hlási? Je to pán Brons? Pani Intveld ešte sa chce vyjadriť. Takže pani Intveld, vy budete prvá, a potom pán Brons. Ďakujem za slovo. Ja chcem vyjadriť poďakovanie spravodajcom za prácu, ktorú odviedli aj za voľbu tej metódy. Myslím si, že tá situácia poukazuje na to, že EÚ nemá nástroje, e, ktoré by nasadila pri zvládnutí takejto situácie. Preto si myslím, že e, metódu, ktorú ste vyzvolili, je veľmi rozumná. Skutočne e, koncipujete faktografické dokumenty a núka to taký faktografický pohľad na situáciu. Potom, keď sa schváli tá správa, môžeme vyhodnotiť, či táto metóda alebo tento nástroj by bol vhodný na vyhodnocovanie členských štátov. A myslím si, že je celý rád členských štátov v rámci eh, vrátania môjho domovského štátu, ktorý by zasluhoval takýto hĺbkový pohľad Mám otázku, možno vy to zopoviete, alebo niektorá z dám, ktorá má krstné meno Kinga. Neviem, či je to pravda alebo nie, ale počula som, že pred dvoma týždňami bol prepustený jeden sudca, ktorý bol kritický voči vláde. Teda e, nesúvisí to s, e, s legislatívou, ktorá je v Maďarsku. Skôr ide o to, ako bola Eh, ohnutá existujúca legislatíva eh, v snahe dosiahnuť takýto cieľ. Pani Gönc alebo pani Gál, ktorá z vás sa vyjadrí k tejto otázke? Obe dámy sú zástupkyňami Maďarska, takže vyjadrite sa a potom dáme slovo pánovi Bronsovi. Nebudem zachádzať do detajlov, chcem len zareagovať. Je pravda to, čo sa stalo. Je to pravda. Ja by som skôr chcela zareagovať na to, čo povedal pán Enger. A to, že v Maďarsku dochádza k nepretržitým zmenám. Keď náš premiér sa zúčastnil plenárneho zasudnutia EP, tak e, sa zmienil o tom, že viac ako 300 legislatívnych aktov bolo schválených v Maďarsku. Preto si myslím, že je veľmi dôležité navštíviť na tvári miesta Maďarsko, na tvári miesta sa oboznámiť s týmito prípadmi. Nestačí len venovať sa tej, tej legislatívy, treba sa pozrieť na dôsledky, na proces implementácie, ktorý sa odohráva v praxi. Teraz nemáme čas na detaily, ale myslím si, že je nesmierne dôležité zrealizovať fyzickú návštevu, fyzickú návštevu Budapešti, pozrieť sa na to, ako veci fungujú. A ešte pani Gal chce niečo dodať a potom pán, pán Brons. Ja nepoznám ten konkrétny prípad, ale čo viem, že došlo k zmene zákona 2. júla a pri takejto zmene je možné obrátiť sa s námietkou na súd. Tak to platí v zmysle toho prijatého zákona. Pokiaľ viem, ten prípad sa dostal pred ústavný súd, čo poukazuje na to, že inštitúcie fungujú v Maďarsku a plne súhlasí s pánom Engelom v tom, že je potrebné venovať pozornosť konkrétnym zmenám, tomu, čo bolo schválené. A keď sa pozriete na to, čo sa deje v iných členských štátoch, tak snáď vám z toho vyjde, že Maďarsko nie je ten najhorší štát spomedzi všetkých. Pán Brons, myslím si, že je dôležité venovať pozornosť aj e, dôchodkovému veku sudcov, a hovoríme o nezávislosti. V roku 2006 bolo vytvorený výbor pre menovanie sudcov. Predtým menovanie sudcov bolo v rukách politických skupín, aj keď existovali určité neformálne e, e, subjekty, e, ktoré, e, ktoré e, mali poradenskú úlahu. A preto vznikli viaceré kauzy. Čo je najdôležitejšie, je správanie sa sudcov. A v mnohých členských štátov EÚ existujú zákony, ktorí zakazujú vyjadrovanie. A treba povedať, že sudcovia mnohí sú e, bezkrupujú a nemajú problém uplatňovať aj takéto zákony. E, prv, než budeme ukazovať prstom na Maďarsko, mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako sa správajú sudcovia v našich domovských štátoch. Takže teraz má slovo pán Tavareš, aby to uzavrel. E, chcel by som povedať, že táto správa je len jedným kamienkom v rámci tej celej skladačky správ o Maďarsku a aj keď tento dokument je už vlastne zastaralý, nie je celkom aktuálny, ja len chcem prizvukovať, že budeme ho aktualizovať vzhľadom na aktuálne dianie v Maďarsku, ale v tej všeobecnej poznámke, že v Maďarsku sa tá situácia neustále mení, áno, je to tak, veď každá správa, ktorá je predkladaná v EP, je e, taký, e, taký e, zostrich k určitému času, k určitému miestu. No a je jasné, že objavujú sa určité správy, ktoré sú pozitívne, aj také, ktoré sú negatívne. A jednoducho je dôležité držať krok s dianím. To platí pre Maďarsko aj pre iných. Týka sa to novo schvalovaných zákonov, týka sa to e, vlastne procedurálnych e, otázok a ja len apelujem na vás všetkých, aby ste postúpili informácie, ktoré sa ku vám dostanú, aby ste e, teda tieto informácie postúpili na mňa. Čo sa týka časového harmonogramu, e, čaká, čaká nás veľmi dôležitý, dôležitá udalosť a to je návšteva Maďarska. Tento pracovný dokument, ako aj ďalší pracovné dokumenty, budú slúžiť ako podklady pre delegáciu, ktorá navštívi Budapešť. A po návšteve e, Budapešti budeme revidovať existujúce správy, hodnotenia vo svetle zistení eh, z tejto misie. No a tieto dokumenty budú spolupodpísané s tieňovými spravodajcami iných politických skupín, s tým, že politické skupiny, dokonca aj tie, ktoré nepodpísali pracovné dokumenty a majú pritom má e, záujem prispieť k tomu dokumentu, môžu tak učiniť. Toto je teda e, spôsob práce, ktorý nám umožňuje spolupracovať napriek odlišným názorom, postojom. A takto toto bude fungovať v tej blízkej budúcnosti. Chceme fungovať na základe konsenzu a by som to teda uzavrel dvoma poznámkami. Prvá poznámka, Benátsky výbor. Benátska komisia. Ako bolo povedané, došlo k zmene legislatívy, ktoré sa týka sudcov a vraj tak bolo v dôsledku odporúčaní Benátskej komisie. Benátska komisia vypracovala správu, ktorú všetci považujeme za akýsi štandard pri posudzovaní justičného systému v Maďarsku. My sme skutočne sa opierali v širokej miere e, o, tú, o správu Benátskej komisie. No a určite budeme napeto čakať e, vyjadrenie názoru Benátskeho výboru na nedávne zmeny legislatívy v Maďarsku. Druhá poznámka Viacerí sa zmienili o tom, že obdobné problémy sú aj v iných členských štátoch. Momentálne však hovoríme o Maďarsku. Je veľmi dôležité, aby tento výbor a EP ako taký e, sledoval dianie v členských štátoch. Treba na to vynaložiť rovnakú mieru e, energie a pozornosti, ako je tomu v prípade Maďarska ako, spra- ako spravodajca pre Maďarsko, ako člen tohto výboru musíme dbať o to, aby sme aby sme mohli byť podozrie, podoz, podozrievaní z nejakej diskriminácie, e, z, nejakej, e, z nejakého iného konania ako e, úplne nestranného konania. A Rozhodne ja sa o to snažím, rozhodne si sú toho názoru aj tieňoví spravodajcovia. Budeme venovať rovnakú, rovnaké nasadenie a pozornosť aj iným prípadom. Chcem sa poďakovať vám všetkým. No a samozrejme teším sa na príspevky podnety z vašej strany, tak ako budú prichádzať. Ďakujem, pán Tavareš. Ja vám chcem... Ďakujem. Len vám musím pripomenúť, že už máme len 20 minút a ešte tu máme dva body na prerokovanie. Oba sa týkajú pána Jakolína, je spravodajcom. Všeobecný rozpočet EÚ na rozpočtový rok 2013, všetky oddiely. Dojde k uvedeniu tohto návrhu a pozmenujúcich návrhov pre rozpočet na rok 2013. Predloží to pán kolega Jakolino. Vypočujeme si ho. Komisiu a predsedníctvo, ale naozaj veľmi stručne, aby sme mohli stanoviť aj lehotu na pozmenujúce návrhy. Nech sa páči, pani Jakolino. Ďakujem, pán predseda veľmi a mimoriadne stručne, lebo čas teda tlačí. Je tu návrh stanoviska pre rozpočet na rok 2013. Je to tzv. prekleňovací rok, potom už budeme mať e, nové finančné perspektívy od roku 2014 a nejakým spôsobom budeme musieť pripraviť tie alebo našetriť tie návrhy na rok 2013. Tento rok otvára cestu k novému viacročnému finančnému rámcu. Jednak na plenárke minulý týždeň sme sa snažili pre mandát pre trialog na rok 2013, tak sme sa snažili povedať, že nesúhlasíme s tými niektorými škrtmi, ktoré komisia navrhuje Jeden, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, škrt eh, v programoch pre prevenciu a boj proti organizovanej trestnej činnosti. EP, EP sa mm, rozhodol zriadiť alebo teda vytvoriť eh, komisiu, výbor, ktorý sa venuje práve organizovanému zločinu a otázke prania špinových, eh, špinavých peňazí. A to je jedna z úprav, ktorú aj ja navrhujem. Potom navýšenie niektorých ďalších položiek, napríklad eh, fond pre utečencov alebo systém SIS-2. A je tam tá rezerva tých 20 Eurojust a EASO tam je zložitý návrh vo viacerých bodoch a cieľom je znížiť niektoré z tých vyčlenených položiek. A teda sú to škrty, tak ako navrhuje komisia vo veľmi citlivých oblastiach, v tých častiach, ktoré sú súčasťou priestoru spravodlivosti, bezpečnosti a slobody. Rozoslali sme návrh, vypracovali sme ho spolu so sekretariátom a tam sme sa snažili nejak tieto úpravy objasniť. Ja som o tom už hovoril aj v pléne pri rozprave na návrh rozpočtu na rok 2013, teda minulý týždeň to bolo. 26.6.2012 sa toto stanovisko prednieslo a tam sú zachytené aj moje návrhy. A rada prislúbila, že sa týmto otázkam bude venovať v tých škrtoch a teda tam ide o 9 miliónov eur zníženia pre všetky agentúry a tiež zníženie pre SIS-2. Pokiaľ ide o Schengen, tejto etape sme považovali za nevyhnutné aby tá plánovaná rezerva ostala na vyhodnotenie SIS-2. To je veľmi dôležitý politický signál, ktorý by mohol pomôcť aj tomu, že by sa vylepšili vzťahy s radou. Teda bolo by potrebné urobiť úpravu aj článok 76 spolurozhodovania, tak ako uvažuje článok 70. To je všetko a rád si vypočujem aj vystúpenia kolegov. Ďakujem pánovi Jakolinovi a teraz sa obratím na Európsku komisiu. Ak samozrejme chce využiť svojho práva na komentáre, nie je to nevyhnutné, alebo niekto iný. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem. Všeobecná pripomienka. Spomenul sa tu Schengen a myslím, že politické skupiny sa dohodli, že zablokujú niektoré časti rokovania s radou A to súvisí aj s rozpočtom na rok 2013. Zatiaľ to nie je v pozmenujúcich návrhoch, ale určite sa na nejakých návrhoch dohodneme, kde sa jasne povie, že nesúhlasíme s návrhom rady a že sme odhodlaní zablokovať niektoré veci, čo by z rozpočtového hľadiska znamenalo, že by isté veci išli do rezerv. To bude ten proces budúcich dní pred vypršaním lehoty. Pán Brons, bez mikrofónu. Pani Gantz. Ďakujem pekne. Stále prebieha diskusia o celkovej čiastke rozpočtu na rok 2013 práve pre oblasť vnútra a spravodlivosti. Aj v prípade mierneho zvýšenia tu ešte stále vyvstávajú otázky, či to naozaj pokrie všetky potreby v zmysle Lisabonskej zmluvy, napríklad záväznosti listín viacej kompetencií, ktoré má parlament. Vieme, že rada chce rozpočet znížiť Teda nemali by sme ustúpiť. To sú všetko otázky týkajúce sa základných práv v Európe a čiastočne v dôsledku krízy je tu tento ťah a budeme na to potrebovať finančné zdroje, aby sa bojovalo proti netolerancii, e, teda netolerancia voči Rómom, homofóbia a tak ďalej a tak ďalej. venovať sa otázkam spoločného školenia policie, spoločná azylová politika. A samozrejme, budeme musieť reagovať aj na nečekané výzmy. Budeme potrebovať dostatok financií na základné práva, aj na niektoré ďalšie programy. A už sa predtým povedalo, vždy existuje nejaká nerovnováha medzi jednotlivými fondami, keď sa preferuje externý fond a ten integračný fond a tak ďalej. Ja dúfam, že sa to vyváži a že sa to bude riešiť počas rokovaní. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Žiadne ďalšie komentáre, takže znovu pán Jakolino. Ďakujem, pán predseda k Schengenu. Tak, ako ste povedali, áno, je tu tá reálna možnosť tej rezervy Išlo by o veľmi dôležitý politický signál. Všetci sme presvedčení o tom, že rada urobila veľkú chybu, keď predpokladá, že je tu určitý legislatívny základ a vôbec neberie do úvahy spolurozhodovanie pri prehodnotení Schengenu. To je naozaj veľmi dôležité, aby sme dosiahli konsenzus. A tiež je veľmi dôležité, aby sa to preskúmalo, tá otázka rezervy. Pokiaľ ide o základné práva, justičnú spoluprácu, premiesňovanie migrantov, niektoré tieto špecifické aspekty sú v stanovisku aj v tom návrhu, ktorý by sme mohli schvále, schváliť aj vo výbore pre rozpočet. Ale určite tu nemusím opakovať, že tento návrh len zohľadňuje len tú klímu úsporných balíčkov a škrtov, a teda v tomto kontexte úspor sa ale komisia ani nevyjadrila k tomu, k tým navrhovaným zmenám, ale ja dúfam, že dosiahneme dohodu. Ďakujem pánovi Jakolinovi. A teraz stručná informácia. Termín pozmeňovacích návrhov tak len by som rád upozornil, že ten termín je 27. septembra o 12. na obed a ak súhlasíte, tak predkladáte ich po anglicky, aby sa nemusel robiť preklad vzhľadom na ten krátky čas. Ak nenamietate, tak budú návrhy v angličtine a ten termín je 27. septembra na, o 12. na obed. Súhlasíte? Dobre, a hlasovanie by potom mohlo byť 3. 10. A teraz, a 9. áno. A teraz pán Salvatore Jakolino. Fond pre vnútornú bezpečnosť, policajná spolupráca, predchádzanie trestnej činnosti a boje proti nej a krízové riadenie. Rokujeme o návrhu správy Vypočujeme si pána spravodajcu, potom sa možno vyjadri aj komisia. A to bude všetko pred letnou prestávkou. Nech sa páči, máte slovo, pani Jakolino. Ďakujem pekne. Áno, je to posledná otázka alebo posledná téma, posledný bod dnešného programu. Asi nastala tá chvíľa, keď prach pozornosti je už asi veľmi nízky, no ide o dôležitý finančný nástroj. Už sa o ňom diskutovalo a aj sa riešil na pôde nášho výboru. V posledných dňoch som pripravil správu a snažím sa urobiť také stručné rezume pokiaľ ide o policajnú spoluprácu orgánov členských štátov, tretich krajín a ďalších medzinárodných organizácií. Tá je veľmi dôležitá pre boj proti organizovanému cezhraničnému zločinu. Potrebujeme efektívne opatrenia, ktoré pomôžu v tomto boji aby sme bojovali proti praniu špiňavých peňazí, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, aby sme bojovali proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Snažili sme sa predefinovať niektoré koncepty, ako čo to je cezhraničná trestná činnosť, organizovaný zločin a tak ďalej. Snažilo, snažili sme sa redefinovať ten koncept kritickej infraštruktúry, boli sme toho názoru, že je potrebné lepšie vyhodnotiť objektívne ukazovatele a dosažiteľnosť konkrétnych cieľov. Napríklad počet cezhraničných operácií a percento personálu, ktoré sa zúčastňuje takýchto aktivít, vzdelávania, školenia a podobne. aj prerozdelenie zdrojov, ktoré sa bude na túto spoluprácu vynakladať. Aj to je dôležité. A je to aj v spolupráci s komisiou, ktorá sa k týmto zdrojom stavia inak. Napríklad pozmeňujúci návrh 22, tam máme to prerozdelenie 60% a 40%. 60 národnými programami a 40 akcie EÚ. Uvažuje sa o väčšom zapojení členských štátov, ale tomu musí zodpovedať aj určité zoštihlenie a lepšie prerozdelenie finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii. Chceli sme lepšie vyriešiť to prerozdelenie financií pre národné programy, aby sa lepšie zohľadnili zadefinované kritériá. Napríklad tá kritická infraštruktúra, lepšia definícia kritérií na zohľadnenie tých členských štátov, ktoré sú mimoriadne vystavené migračným tlakom a tiež poukázal na to, že niektoré finančné prostriedky na Schengen nie sú primerané. Teda to boli tie zmeny, ktoré som zahrnul v mojej správe. A to je zatiaľ všetko. A som otvorený ďalšej diskusii. Raporto sul, sul, sul fondo di inter... Ďakujem pekne za približenie vašej správy eh, o eh, Fonde pre vnútornú bezpečnosť. Toto je posledný bod, e, dôležitá správa. Vypočujeme si komisiu a e, zástupcu predsedníctva komisie. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Ďakujeme, ďakujeme spravodajcovi za správu, ktorá sa vydala správnym smerom a reflektuje viaceré otázky, ktoré sa nastolili aj v rade. Takže Myslím si, že to bude užitočné z hľadiska diskusie medzi radou a parlamentom. Už som viackrát spomínala, že e, e, e, v prípade všetkých týchto nástrojov budeme sa venovať spoločným indikátorom. 3. a 4. oktobra budeme mať seminár pre každý z týchto nástrojov a parlament samozrejme pozveme na toto podujatie a budeme môcť sa spoločne, podrobne venovať spoločným indikátorom. Môžem potvrdiť, e, že komisia si myslím, že tento nástroj nie je relevantný z hľadiska šengenského priestoru a preto sme za to, aby sa vypustili odkazy na e, asociované krajiny šengenského priestoru. Pokiaľ ide o pomer medzi e, spoločným a centralizovaným riadením, ako viete, ide o zásadnú oblasť, ktorá doteraz nebola predmetom e, národných programov členských štátov. To znamená, že e, skúsenosti národného programovania e, v tejto oblasti sú podstatne habejšie ako v iných oblastiach vnútra. A preto navrhujeme pomer 50 ku 50. Ale v rámci diskusí v Rade ohľadom financovania týchto osobných údajov cestujúcich, keď hovoríme o zvýšení podielu tohto nástroja, tohto fondu, e, e, aby e, sa viac použila v rámci spoločného riadenia. Diskusie o tom prebiehajú, komisie ich podrobne sleduje a vidíme, že to má svoju vnútornú logiku. Napokon pán spravodajca spomína aj kritéria prideľovania prostriedkov. E, už som viackrát dnes hovorila o informačnom materiáli, ktoré sme dali k dispozícii ohľadom rôznych aspektov týchto právnych nástrojov, najmä e, dokument FISH číslo 2, ktorý sa týka distribúcií prostriedkov v rámci jednotlivých nástrojov. Tam vysvetľujeme e, logiku pri navrhovaných alokačných kritériách. Spomínam to, pretože teraz je tu iná situácia v porovnaní s fondov pre azyl a migráciu a, alebo fond pre e, e, hranice a víza, kde môžeme e, e, použiť historické údaje na rozdelenie prostriedkov. Takže v prípade tohto fondu chceme e, mať jasné merateľné kritérie, ktoré e, popisujú verejné statky, ktoré treba chrániť. E, toto je e, naša logika. Samozrejme, netvrdíme, že jedine my sme takí múdri, ale chceli by som vystrihať pred využívaním vonkajších, či už pozemských alebo námorných hraníc ako kritéria pridelovania zdrojov. Samozrejme je to dôležité kritérium e, pri pridelovaní e, e, prostriedkov v rámci ICF na účely ochrany hraníc, ale treba mať nástroj, ktorý bude vedieť reagovať na migračné tlaky, čo nie je však e, hlavným cieľom tohto nástroja. Aj tu tešíme sa na spoluprácu s pánom spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujeme pekne. Čas sa nám e, skončil. Chce sa stručne vyjadriť e, rada? Áno. Takže nadviažem na to, čo som povedal predtým. V prípade tohto návrhu fondu E, zajtra e, sa bude konať e, stretnutie príslušnej pracovnej skupiny, v rámci ktorého sa ukončí tretie čítanie, na ktorom sa budeme snažiť o dosiahnutie alebo zbliženie názorov alebo zhodu v rade. Samozrejme, predsedníctvo vítá návrh správy pána Jakoliniho a tešíme sa na to, že budeme môcť e, riešiť viaceré otázky v pracovnej skupine, tak ako to robíme v prípade všetkých návrhov nariadení. Chcel by som iba e, poznamenať, že toto konkrétne nariadenie e, sa veľmi dobre vyvíja v porovnaní s pôvodným návrhom komisie. To znamená, že to, čím prispel pán Jakolino, je mimoriadne relevantné a práce na úrovni rady sa vyvíjajú veľmi slubne. Ďakujem pekne e, predsedníctvu, pán Tavareš, takže e, naozaj e, čas nás tlačí. Poprosím vás, aby ste boli struční. Ďakujem pekne, pán predseda. Som povďačný pánovi spravodajcovi Jakolinimu. Mám s ním veľmi dobrý pracovný vzťah. Musím sa priznať, že táto správa vôbec nie je jednoduchá, je veľmi náročná technicky a samozrejme nesmieme e, ju vnímať e, e, bez prihľadnutia na súvislosti na sporné pohľady ohľadom právneho základu, na ktorom sa zakladá šengenský priestor. A to má dôsledky v tom zmysle, že musíme riešiť viaceré správy, o ktorých hovorí tento parlament a náš výbor, e, budem využívať čas, ktorý máme e, e, ešte pred termínom na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, budem sa snažiť ovplyvniť túto správu. Chcem sa vyjadriť k jednej veci. Popri viacerých kritériách, ktoré určujú pridelovanie prostriedkov členským štátom. Je tu aj kritérium HDP členského štátu, E, počet obyvateľov, e, ako je otázka toho, či kriticky dôležitá infraštruktúra sa nachádza na území tohto štátu. E, pán spravodajca spomína aj dĺžku vonkajších hraníc toho ktorého štátu. Myslím si, že by bolo dobre veľmi starostlivo zvážiť toto kritérium, pretože nechceli by sme vzbudiť dojem, že nekresťanské štáty budú mať z týchto prostriedkov väčší e, prospech ako ostatné. Nechceli by sme, aby sa šírili takéto myšlienky, pretože na prvý pohľad, e, keď sa dívate na túto správu, e, môže vzniknúť takýto dojem ale e, okrem e, toho som presvedčený, že budem mať viaceré príležitosti na spoluprácu s pánom spravodajcom. Už vopred ďakujem za tú e, spoluprácu, v ktorej sme sa tešili aj do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ďakolina, naozaj mimoriadne stručne poprosím. Dobre, ve. Veľmi stručne. Dve poznámky ku komisii Áno, je pravda 50-50 medzi členským štátom a komisiou, ale potrebuje to vysokú vyzrelosť postoja členských štátov, lebo ide o to, aby sme lepšie využívali tieto zdroje, pretože sú to tie členské štáty, ktoré viacej ako kedykoľvek, lebo oni sú schopní najlepšie reagovať na mm, riešenie krízy tá ďalšia otázka kritérií. Prečítal som si tú časť, eh, tú časť 2 komisie, ale poprosím komisiu, aby si prečítala aj odôvodnenie kde to chceme ošetriť tak, aby sa reagovalo aj na migračné toky a Ide o veľmi špecifický nástroj, ktorý má na pomoc lepšiemu riešeniu migračných tokov a zároveň nesmieme zabúdať, že migračné toky sú veľmi často v rukách mafia organizovaného zločinu. Preto som to takto poňal. Podrobne som si vypočul, alebo pozorne som si vypočul pána Tavareša a sme pripravení čo najlepšie spolupracovať, aby ten text bol čo najkoherentnejší a aby sme dosiahli čo najvyššiu bezpečnosť pre našich občanov v boji a v prevencii trestnej činnosti. Aby sme dosiahli to krízové riešenie, my veríme v účinnosť vašej práce a mm, dúfame, že táto správa nás posunie vpred. Termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 5. E, septembra 2012 do 12. hodiny. Takže teraz 5. septembra do 12. A chcel by som vám pripomenúť, že sme mali pomerne e, náročný deň. Veľmi dlho sme dnes pracovali, ale niektoré veci sa majú dorobiť e, aj na budúci týždeň. To bude posledný pracovný dňom nášho výboru pred e, letnými prázdnicami Neskôr mm, sa stretneme v septembri. Prajem vám, aby ste e, e, v auguste si mohli dobiť e, baterky a aby ste mohli zabudnúť toto zložité, ťažké hlasovanie, ktoré sme mali dnes popoludní. Takže, takže ešte raz, dnes bol posledný deň. Prajeme vám všetko dobre a na budúce sa stretneme začiatkom septembra.